good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Začali by sme, ak súhlasíte, našu dnešnú schôdzu. Budeme pokračovať eh, tam, kde sme včera skončili. Prvý bod eh, dnešného programu je bod číslo 7. Ide o začlenenie emisí a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z vlastného hospodárstva. A bez nejakých ďalších zdržaní dám slovo nášmu spravodajcovi. Nech sa páči, Norbert Linz má slovo. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Pán predsedajúci, ďakujem za to, že dnes máme možnosť prejednať túto správu, teda najmä pozmeňovacie návrhy k tejto správe, ktorú som vypracoval. Máme konkrétne eh, aj 15 pozmeňujúcich návrhov k návrhu komisii, ďalej 277 návrhov predložili kolegovia, ja som predložil 15. Isté, že v týchto 277 boli aj tematické oblasti, na ktoré sa stiahovalo viacero pozmeňovacích návrhov, preto by som práve tieto vyzdvihol, ak dovolíte. Išlo predovšetkým o tému tzv. referenčných hodnôt lesného hospodárstva. Bolo predložených viacero od niektorých kontroverzných návrhov, čo sa týka vypočítavania taktiež toho referenčného obdobia, ako by mala prebiehať revízia a tiež akú úlohu by mala zohrávať Európska komisia, respektíve členské štáty a tiež otázka nejakých maximálnych hodnot, respektíve či sa vôbec majú stanoviť takéto maximálne hodnoty. Keď sa pozrieme, dajme tomu na revíziu, niektoré pozmeňovacie návrhy e, sa e, pohybujú e, v rovine podpory komisie v tomto procese až k úlohy konzultat legislatívneho orgánu. Ďalší navrhujú úplne nové vypočítavanie tohto referenčného e, koeficientu na úrovni členských štátov pod hľadom komisie čiastočne a čiastočne nie. A niektorí navrhujú spoločné navrhovanie tohto e, e, referenčného hodnotenia a niektorí navrhujú dokonca postup net-net a tie tvrdia, že po vyťažení lesa by sa to malo započítať e, ako dlh a v konečnom dôsledku by sa mali potom vydávať e, akoby dlhopisy. Ďalej, čo sa týka referenčného obdobia, to sú návrhy popri návrhu komisie, ktorý stanovuje obdobie e, medzi rokmi 1999 až 2009, ďalej to boli návrhy 2000 až 2009, ďalej 2005 až do súčasnosti, niektorí od roka 2000 až do roka 2017 a teda e, ďalšia skupina navrhuje, aby sa vôbec nestanovilo žiadne referenčné obdobie na vypočítavanie tohto koeficientu. Podobne kontroverzná téma je aj otázka toho, či by sa mali stanoviť nejaké maximálne hodnoty. Teda, keď sa hovorí o tom, koľko emisí alebo koľko percent celkových emisí celkovo by sa malo započítavať pri ťažbe lesov. Komisia navrhuje 5 percent. Ja som navrhol 7 percent. Sú tu rozdielne pozmeňovacie návrhy. Niektorí, dajme tomu, navrhujú navýšenie v prípade niektorých druhov dreva. Niektorí to chcú mať na úrovni 3,5 Jedna väčšia skupina navrhuje tiež zahrnutie tzv. politických opatrení pri vypočítavaní tejto um, lesnej referenčnej hodnoty. Teda sú tu ešte dosť veľké rozdiely. Ja sa pokúsim pri týchto zásadných témach uh, pracovať na kompromisoch a vo svojej správe tie postupy, ktoré sa tam navrhujú, podľa mňa sú zhruba v strede medzi týmito návrhmi. Ďalšia téma sa týka prístupu k lesným produktom, teda spracované, pardon, vyťažené e, produkty z dreva. To je osobitná kategória podľa môjho návrhu. Zachádzame teda o niečo ďalej než návrh komisie, kde sú zohľadnené tieto e, produkty z dreva ale nie z hľadiska udržateľnosti ich povahy. E, v otázkach polnospodárstva a prístupu k pôdam je najmä relevantná téma zohľadnenie doterajšieho úsilia v pozmeňujúcich návrhoch, teda ako by sa mali zohľadniť už doteraz výkonné opatrenia na ochranu životného prostredia v kontexte polnospodárstva, ako by sa mali zohľadniť v rámci LULU-CF. Toto je centrálna téma pozmeňacích návrhov v oblasti hospodárstva. Ďalšia diskusia sa bude týkať toho, či by sme mokrade mali tiež zahrnúť. Ehm, to by som chcel upozorniť, e, že sú pozmeňacie návrhy, ktoré e, sa týkajú rozloženia záťaže a povinné začlenenie mokradí, e, to, čo sa to má zaviesť alebo nie, o tom sa bude musieť diskutovať v kontexte CF nie v nariadení o vzdielaní bremena. Budeme musieť nájsť nejaké riešenie teda tu, v tejto téme CF Ešte posledná téma, ktorú chcem spomenúť, aj v nej bolo množstvo pozmeňujúcich návrhov a síce týka sa to revízie nariadenia. Tu by som chcel upozorniť, že aj tu musí vzniknúť prepojenie zariadením o e, zdelení zaťaže a tiež o energetickej únii a hospodárskej správe. Musíme zohľadniť koherentnosť v otázkach toho, ako sa po prvom e, prepracovaní Parískej dohody po roku 2018, ako sa k tomu postavíme a tiež ako v oblasti LULU-CF a tiež v kontexte nariadenia zelené bremena, ako sa to potom upraví. Tu je dôležité nájsť nejaké spoločné riešenie, zaujať spoločný prístup. To sa týka najmä v parlamente eh, správy kolegu Gerbrandyho. Myslím si, že to by mohlo stačiť, pán predsedajúci, z mojej strany. Teším sa na vyjadrenia kolegov a kolegy a aj tieňových spravodajcov. Ďakujem. Thank you very much and now... Ďakujeme pekne. A teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom. Najskôr za SAD. Pán Brennan, ďakujeme. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že eh, kolega Linz priblížil, v čom spočívajú eh, tie zásadné rozdiely. Myslím si, že je treba eh, spomenúť, že do veľkej miery sú tu aj veľké styčné body. V tomto procese sa naozaj môžeme presvedčiť o tom, že panuje relatívne veľká zhoda. Čo sa týka toho um, vyučtovacieho obdobia Niekto ma vyrušuje v tejto chvíli na telefóne. Kolega Florence, k dispozícii je veľká chodba, ich hneď pred sálou. Teda, myslím si, že to obdobie podľa mňa by stalo e, zvaženie ešte prehodnotiť. Kladiem si otázku, ako by sme to mohli sformulovať tak, aby to bolo zrozumiteľné pre našich eh, voličov, našich občanov. Ak by sme si, dajme tam povedali, že začneme dietu, pretože chceme schudnúť, tak eh, najjednoduchšie by bolo začať dietu a porovnať si eh, potom výslednú hmotnosť s aktuálnou hmotnosťou alebo s hmotnosťou z minulosti. Nemá zmysel začať dietu a povedať si, že si porovnáte s tým, aká bude vaša hmotnosť o, o pol roka či o rok. Pretože to vám dáva možnosť podvádzať. Ja nechcem eh, samozrejme tvrdiť, že eh, krajina, nejaká krajina chce už vopred eh, podvádzať, ale ak chcete si stanoviť cieľovú hmotnosť v porovnaní s budúcou hmotnosťou, bude to v podstate znamenať, že si môžete dovoliť pridať mm, pribrať dosť veľa v najbližšom roku a potom začnete dietu, a budete sa môcť porovnať aj až s tou e, výslednou hmotnosťou potom, čo ste pribrali. A to samozrejme nemá zmysel. Ja sa totiž obávam v tomto konkrétnom kontexte, že ak by sme si stanovili tú referenčnú hodnotu budúcnosti, je tu možnosť, že sa krajina rozhodne buď nevyťažiť e, e, väčšie možnosť stromov v isté a potom to porovnávať s výslednou hodnotou, alebo to jednoducho odloží. Podľa mňa nemá zmysel stanovať to e, do budúcnosti. Musí to byť v minulosti. Je vylúčené, aby bola takáto referenčná hodnota stanovená v budúcnosti. Môže to spôsobiť totiž to množstvo problémov. A ďalšia vec, na ktorú sme zabúdať, je, že tento návrh komisie sa týka vytvorenia nejakého zložitovacieho procesu a tak, aby sme dokázali si porovnať, e, čo konkrétne robí v oblasti nášho lesníctva, aby sme potom si mohli stanoviť nejakú referenčnú hodnotu, a na základe nech si potom porovnávať výsledky. Ja nemám problém s tým, eh, že krajina eh, ťaží veľa stromov, využíva ich, dajme tomu, ako je tomu v škandinávskych krajinách, eh, majú vynikajúce prírodné zdroje a využíva ich efektívne, ak by chceli vyťažiť viac než to, čo im každoročne dorastie. Podľa mňa bolo na mieste to spochybniť, pretože to by bolo nerozumné a dokonca nebezpečné do hľadiska životného prostredia, ale ak využívajú 80 či 85 toho, čo im každoročne dorastie, um, tak to nemusí byť zlé, nemusí byť to veľmi dobré, ale podľa mňa je na mysli otázka, čo presne robia s týmito stromami potom, čo ich um, vyťažia. Ak všetko, čo vám dorastie, uh, každoročne spálite, aby ste produkovali energiu, tak je na mieste otázka, ale ak, dajme tomu, tak ako Fínsko máte bioekonomiku a využívate veľké množstvo dreva ako surovinu, tak to je podľa mňa pozitívne. Keď sa pozrieme na krajiny, ktoré využívajú len 5 či 10 toho, čo im každoročne dorastie, e, tak je na meste otázka, prečo nevyužívajú e, toto vynikajúce e, prírodné bohatstvo, túto hodnotu, najmä v boji proti klimatickým zmene. A musíme teda zaviesť taký systém, aby sme dokázali porovnávať medzi jednotlivými krajinami. A potom sú na mieste otázky, či krajiny, ktoré využívajú veľké množstvo svojho dreva, s ním nakladajú rozumne. A ak nie, tak bude na mieste požiadať o nápravu. Ale nie je samo o sebe už len to, že využíva veľké množstvo svojho dreva. Ďakujeme pekne. Ďalej za skupinu ECR nasleduje pani Višnevská, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v našej diskusii často hovoríme o tom, že by sme mali konať globálne a to je správne, pretože ak chceme aby naše úsilie bolo efektívne v znižovaní emisí CO2 v atmosfére, tak musíme brať do úvahy globálny kontext. Všetci vieme, že Európska únia je zodpovedná iba za 10 globálnych emisí CO2 a v súčasnosti pre nás by mal byť nosným dokumentom dokument Parížskej dohody. Parížská dohoda sa podarila vyjednať iba vďaka tomu, že nie je zahrnutá dekarbonizácia v jej záverečnej podobe. Teda Parížská dohoda nehovorí o slepom znižovaní emisí CO2 ako o jedinej metóde, ako zabrániť veľkým koncentráciám tohto plynu v atmosfére. Okrem toho Parížská dohoda tiež žiada o neutralitu emisí, teda tá rovnováha medzi emisiami a tiež absorpčnými opatreniami musí byť zaistené. Absorpčné opatrenia sú v našich lesoch. Ak teda chceme dodržiavať aj ducha Parížskej dohody, mali by sme eh, pracovať na takých prístupoch, ktoré budú podporovať rozvoj našich lesov a tiež, eh, ktoré nám umožňujú zodpovedne nakladať s našimi lesnými zdrojmi. Žiaľ, návrh komisie v otázkach LULU, CF e eh, ani zďaleka tieto kritériá nesplňa. Správa kolegu Linsa v otázkach Lulu CF e, vykazuje isté snahy. Ja vo svojich návrhoch však navrhujem zajsť ešte o niečo ďalej. Predovšetkým si myslím, že by sme mali zohľadniť aj úsilie, ktoré súvisí s, so spravovaním lesov. Tiež by sme mali mať na pamäti, že v niektorých prípadoch e, sa môžu dostaviť aj pozitívne príklady a pozitívne výsledky vďaka konkrétnym prístupom. A to by sme mali oceniť tých 3,5 čo sa týka zahrnutia úsilia, to by sme e, nemali zvažovať, že by sme mali e, navýšiť e, faktor, keď sa hovorí o zvýšenie hodnoty z 290 na 450 miliónov. Tiež by som chcela pripomenúť, že lesný sektor zohráva veľmi významnú úlohu, ako napríklad e, v Polsku. V Polsku je situácia naozaj um, mimoriadná. Väčšina lesov totiž patrí štátu, je vo vlastníctve štátu. Ide v podstate o veľký štátny podnik, a takýto veľký štátny podnik dokáže veľmi ľahko plniť e, konkrétne úsilie na celom území Polska. Vo väčšine členských štátov Európskej únie sú lesy e, v odlišnom vlastníctve. E, nie je tam jeden vlastník a v tých krajinách by to bolo zložité. V Polsku však máme obrovský potenciál a dúfam, že aj e, na európskej úrovni sa privíta situácia, ktorá panuje v Polsku. Ja sa snažím vo svojich návrhoch tiež zajistiť väčšiu koherentnosť medzi politikami Európskej únie, globálnymi politikami a po tretie táto politika musí opäť nastoliť inštitucionálnu rovnováhu. Ide o kompetenciu členských štátov, teda spravovanie lesov. Európska komisia teda nemôže predpisovať nejaké referenčné hodnoty e, v otázkach e, nakladania s lesmi. S lesmi komisia by mala mať obmedzenú úlohu len na, na technickú podporu, metodickú podporu, tiež na, a kontrola členských štátov by mala byť e, o mnoho väčšia. Mali by sa zohľadniť osobitosti v štruktúre vlastníctva lesov. Uviedla som príklad Polska, kde väčšina lesov je v štátnom vlastníctve a po štvrté, tieto referenčné hodnoty by mali byť založené na najpresnejších, najaktuálnejších údajoch v spravovaní lesov. Mali by sme teda založiť tieto hodnoty na skutočnej činnosti na trendoch. Nemali by sme vychádzať z nejakých štatistických, historických údajov. A tiež by sa mal zohľadniť aj skutočný potenciál, prírodný potenciál lesov. Ďakujem. Uh, next, uh, from the ALDE group. Ďakujeme pekne. Ďalej za skupinu ALDE pán Torvalds. Chair, and at this stage I would like to thank the rapporteur and the colleagues. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať spravodajcovi, aj kolegom, tedeným spravodajcom. Aj my sme predložili pozmeňovacie návrhy. Snažíme sa zvyšiť atraktívnosť tohto zložitého procesu. Ja som strávila mnoho besenných eh, hodín nad touto témou, a vložil som obrovské úsilie eh, do štúdia tejto témy. Chcem sa kolegom poďakovať za to, že mi mnohé veci objasnili. E, musíme si však uvedomiť, že ide o veľmi e, vážnu tému, ide o zmierenie klimatických zmien. Je to však e, množstvo nekonzistentných prístupov a to spôsobuje, že lesy zastávajú zvyškovou kategóriou. Ešte stále máme dotácie na uhlie. E, tam, kde sa nedarí e, systém ETS zachytávať e, alebo v rozdelení úsilia, tak sa to všetko potom kompenzuje na lesoch. V dokumentoch, dajme tomu, vidíme, že sadenie stromov sa vníma ako najhlavnejší nástroj. Ja mám dojem, že to nevnímame v dostatočne širokom kontexte. Ak sa nám nepodarí rozlišovať medzi vysadenými stromami a skutočne veľkými lesmi, a spravovaním lesov, tak si myslím, že to nebude správny prístup. Nežiadame od intenzívneho plnospodárstva také isté úsilie v boji proti klimatickým zmenám. Preto mám dojem, že ak by sme prinútili lesy platiť za nedostatky iných politických oblastí, to by e, vyhovovalo možno niekomu, ale mne to rozhodne nevyhovuje. V tomto prípade je najrelevantnejším príkladom dovoz um, príkladov z Kanady a zo Spojených štátov amerických. Eh, pristupujeme k biomase preferenčne. To platí pre Veľkobritániu, pre Holandsko, Belgicko a Francúzsko. Zdá sa, že im tento systém vyhovuje, um, kritizujú um, iných aktérov. Nebudem teraz spomínať všetky zásadné body, v ktorých máme množstvo pozmeňacích návrhov. E, eh, zamerala by som sa na dve oblasti. Teda jednak časový rámec pre to referenčné obdobie a tých 3,5 ako maximálna hodnota. Najskôr, čo sa týka časového rámca. Prvé rozhodnutie v kontexte Kyoto bolo prijaté v roku 2001 a to sa stanovilo dobie na roky 2008-2012. Pozeralo sa vtedy do budúcna v časovom horizonte 7 rokov. Vzhľadom na štatistické neistoty tieto maximálne hodnoty 3,5 eh, boli následne zavedené a všetkým, alebo takmer všetkým to vyhovovalo. Ďalej, v druhom období eh, sa zaviedlo mnoho zmien v parametroch, eh, aby sa ostranila neistota, ale všeobecný prístup v snahe pozerať sa do budúcna bol zachovaný a z tohto dôvodu nechápem, prečo komisia sa úplne otočila a navrhuje taký časový rámec, ktorý sa pozerá do minulosti. E, v niektorých e, bodoch tvrdia, e, že keď sa pozerajú do minulosti, znamená to, že sa pozerajú do budúcnosti. To mi prípada úplne absurdné. Priepár mi to ako citát zo zvieracej farmy. Ale napokon možno to nie je zle, že si čítajú George Orwella v komisii. I was explained that, the, that bolo im povedané, že výhoda, keď sa budeme pozerať dopredu smerom, alebo tým že spôsobom, že sa budeme pozerať aj dozadu, tak e, e výhoda je tá, že sa pozrieme na tú zmenu využívania biomasy, ktorá e, e, v roku 2009 prebehla na strane 40, tam máme, máte tiež e, tú červenú čiaru, ktorá vám ukazuje zaujímavú vec, a to síce je tam e, taký skok v tej červenej krivke a tam sa ukazuje teda, že väčší objem biomasy bol použitý v porovnaní s minulosťou. A je tam zaujímavý detail v tejto krivke, a to síce, že je na rovnakej úrovni, ako je referenčná hodnota. Ale keď e, sa pozriete na reálny život, na realitu, pozriete na štatistiku, tam takýto skok e, nie je. Čiže pýtam sa, ja e, mám takú novinárskú trošku povahu, takže vždy mám pocit, že niekto niečo robí nedobré, ale keď sa na to pozriem, na tie hodnoty, na, ten, na tú referenčnú hodnotu a na tú červenú línu, že idú spolu, tak myslím si, že červená e, krivka e, bola vytvorená tak, aby bola v súlade s tou referenčnou hodnotou. Čiže tá metóda, ktorú komisia e, používa, podľa mňa je nesprávna a e, s týmto by sa malo niečo robiť. Ďalej ten strop 3,5 e, Ak máme robustný systém podávania informácií, a súhlasím s kolegom, že by to tak malo byť, tak takýto strop by tam ani nemal byť, pretože to bude znamenať, že ten ročný náraz, o ktorom sa dnes veľmi správne hovorilo, bude väčší ako naša možnosť, naša schopnosť využiť ho. E, čiže to bude problém. Nie pre ľudí, ktorí e, sadia e, stromy v malých parkoch, to je veľmi fajn samozrejme, že také niečo existuje, teší ma to, ale o to hlavne alebo v prvom rade nejde. A to už súvisí s ďalšou vecou, o ktorej by sme mali myslím si, hovoriť, ako e, takéto e, správanie alebo riadenie e, lesníctva máme nejakým spôsobom e, e, štatisticky uvádzať, alebo teda lesné hospodárstvo. E, nie sa to všelijakým spôsobom e, tie údaje zadávajú a to podľa mňa akceptovateľné. A na záver, ja sa ospravedlňujem, že som kritizoval e, komisiu tie nedostatky v tých e, dokumentoch, ale zároveň musím povedať, že vždy, keď sme si vyžiadali ďalšie informácie od komisie, tak za každým sme ich aj reálne dostali a naozaj za toto sa im chcem úprimne e, poďakovať. Budeme vás nadalej otravovať určite a budeme od vás požadovať ďalšie informácie, pretože si myslíme, že na komisii je veľa informácií, veľa vedomostí a tieto vedomosti budeme potrebovať. Keď sa pozrieme na tú hodnotiacu správu, tak našiel som tam zaujímavú vec. Pozrel som sa na prvú hodnotiacu správu z predchádzajúceho obdobia. Tam tá cena ropy bola nastavená na veľmi vysokej úrovni, pretože túto statistiku mali k dispozícii. Potom v druhej hodnotiacej správe prispôsobili prispôsobili tie e, hodnoty reálnym historickým e, cenám ropy, ale tá predpoveď do budúcna tá sa nezmenila. Tá zostala podľa tej e, priemernej hodnoty a teda nebola, nebola tá história, tá realita v tomto aspekte zohľadená. Takže ďakujem veľmi pekne za eh, vašu pozornosť. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pán Tolovac. Ja som nepripravil tentokrát eh, nejaké časové obmedzenia pre tieňových spravodajcov, pretože niektorí tu ani nie sú prítomní, takže máme trochu času navyše, ale aj tak by som poprosil rečníkov, aby, eh, prosím, hovorili relatívne stručne. Teraz vystúpim ja a ja sa tiež budem snažiť e, vystúpiť relatívne stručne, e, keďže som tiež som za skupinu zelených k tejto téme. Takže poprvé chcem sa poďakovať, e, chcem sa poďakovať spravodajcovi za kvalitnú prácu. Súhlasím, že sú rôzne možné prístupy a rôzne pozmeňovacie návrhy k tejto téme. A určite nebude ľahké nájsť tam kompromis. ale myslím si, že keď bude práca intenzívna z našej strany, tak dopracujeme sa k niečomu, e, čo bude akceptovateľné pre jednotlivé politické skupiny a najmä akceptovateľné aj pre našu spoločnosť a naše životné prostredie. Pokiaľ ide o konkrétne témy, e, myslím si, a v tomto súhlasím s pani Višňovskou, že konečne e, musíme vnímať nariadenie LULC v kontexte Parískej dohody a v, dlhodobé, v kontexte dlhodobého odhodlania Európskej únie dekarbonizovať svoje hospodárstvo. Takže to je ten širší kontext, v rámci ktorého treba vnímať toto nariadenie. A takisto treba sa pozrieť na nariadenie z pohľadu ako keby atmosféry. Čiže nejde o tie jednotlivé byrokratické, účtovnícke postupy a mechanizmy, ale v konečnom dôsledku ide o to, ako emisie, emisie CO2 ako absorpcia týchto emisí e, v praxi e, vyzerá a prepojiť to aj na Parížskú dohodu, respektíve Európske klimatické dohody. A ja si myslím, že na to potrebujeme e, ten tzv. net-net accounting, to už to účtovníctvo tohto typu, ako pán spravodajca aj povedal, pokiaľ naozaj sa chceme bližšie alebo, alebo viac priblížiť k tomu, čo reálne v našej atmosfére sa deje, tak potrebujeme tento druh účtovníctva alebo skladania účtov. A takisto si myslím, že potrebujeme aj mať e, celkovo ambicioznejšie ciele, aby sme sa dopracovali k tým cieľom, e, k tým vytýčeným cieľom, ktoré e, sme dohodli v Paríži aj v rámci EÚ. A myslím, že práve to referenčné obdobie, to správne nastavenie tohto obdobia je v tejto oblasti rozhodujúce. Častokrát ja kritizujem v tejto veci komisiu, ale myslím, že v tomto prípade treba ísť podľa pôvodného návrhu komisie, pokiaľ je referenčné obdobie a my nemôžeme podporiť zmenu e, referenčného obdobia tak, ako to navrhuje správodajca. to treba spomenúť, a tiež tu pán spravodajca e, povedal, že nejde tu iba e, o lesy, sú tu aj tie rašeliniska, sú tie bažiny a to sú tiež e, druhy e, pôdy alebo zalesnenia, ktoré tiež treba e, zohľadniť v tomto nariadení. Máme tam údaje z polnospodárských aktivít, z používania e, alebo využívania pôdy a zo zmien vo využívaní pôdy. Potom ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, je otázka biodiverzity veľká časť európskej biodiverzity sa nachádza práve v našich lesoch. Čiže keď hovoríme o LULUCF, hovoríme o každoročných nárastoch, pokiaľ ide o rozsah alebo e, rozlohu zalesneného E, územia, ale ide aj o tú kvalitu tohto územia, kvalitu tých lesov, aké lesy to sú. To tiež je dôležitá vec a treba na ňom pamätať. Kvalita lesov. Pokiaľ sú tu obyčajné e, lesné planta, e, plantáže, plantácie, alebo teda výsadba, to je jedna vec, ale niečo úplne iné už je skutočný les, ktorý má vysokú mieru biodiverzity. To je taký kvalitný les, o ktorom ja hovorím. A potom pokiaľ ide o tie e, výrobky e, z vyťaženého e, dreva, tak nie som proti, ale treba k tomu pristupovať veľmi obozretne, monitorovať to, čo sa naozaj deje s týmito výrobkami z vyťaženého dreva, či naozaj fungujú ako zasobáreň CO2 alebo či naopak toto CO2 sa vracia e, do atmosféry späť. Ďalšia téma, emisie z bioenergetiky, tie by mali byť tam plne začlenené e, v rámci toho vyučtovania v LULUCF. Samozrejme, bioenergie, tie nám pomáhajú naplňať naše ciele, ale nie je to ten konkrétny druh e, výroby energie. A potom otázka flexibility. Samozrejme, LUCF je prepojená na iné nariadenia, napríklad nariadenie ESR a tam si myslím, že by mali použiť istý princíp obmedzenej flexibility v prípade LUCF. Nemali by sme vytvárať e, nejaké diery medzi tými e, predpismi. A potom posledná vec, dúfam, že som hovoril relatívne stručne, otázka transparentnosti týchto pravidiel, e, či sú to robustné pravidla, ako zaučtovať tieto, alebo podať výkazy o týchto e, témach, či naozaj na sklade týchto údajov môžeme porovnať e, výsledky jednotlivých členských štátov a hovoriť objektívne o tom, čo sa v Európe v tejto veci deje. Takže ďakujem, to je z mojej strany všetko. Nevidím, že by tie spravodaj zástupcovia za FDD, respektíve Guetu, boli, takže otvorím diskusiu aj pre ostatných kolegov na výbore. Pani Müller, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som podporiť argumenty svojho tenevého spravodajcu kolegu Torvalca a chcela by som ešte pripomenúť, že už vynaložené úsilie v plnospodárstve snahy znižovať emisie od roka 1990 e, sa už podarilo e, to dosiahnuť, e, toto zníženie o 24%, tiež je treba zohľadniť, že európske lesy a tiež vlastné hospodárstvo vzhľadom na svoju multifunkčnosť výrazne prispievajú k ochrane klímy. Obávam sa, podobne ako náš spravodajca, že lesy by mali platiť za chyby v iných oblastiach, ktoré sa vykonali. Vieme, že ani 7, nie 70 um, prírastov v lesoch sa využíva v skutočnosti a že by sme dochádzali um, teda respektíve, že sa o mnoho viac ukladá emisí v lesoch, než vzniká v skutočnosti. E, tie referenčné hodnoty to vnímam pozitívne, tak aby sa to stanovilo um, pochopiteľne transparentne, aby vo všetkých členských štátoch boli rovnaké metódy vypočítavania, aby boli zverejnené. Tiež je pre mňa dôležité, aby sa um, nemohli nejakým spôsobom presúvať, e, e, znižovať e, čisté emisie do iných členských štátov. Nemyslím si, že e, je to zámer, aby sa to takto presúvalo medzi členskými štátmi z hľadiska záťaže a pre mňa je tiež dôležité, aby sme nezaťažovali zbytočne majiteľov lesov. Národné príslušnosti a zodpovednosti sa musia zachovať a, a je nepripustné, aby sa procesom európskych predpisov zasahovalo e, tak e, výrazne do e, lesného sektora, aby sa narúšali nejakým spôsobom právomoci a povinnosti. Pre mňa je nevyhnutné, aby doteraz vynaložené úsilie v sektore plospodárstva v mnohých členských štátoch už bolo vykonané, dajme tomu, ochrana e, močarísk e, z hľadiska zachovania biodiverzity, aby sa toto všetko zohľadnilo e, v tých kalkulačných základoch a tak, aby sme sa napokon dopracovali k dobrému kompromisu. Napokon pre všetky zúčastnené strany e, to bude veľmi zložitý proces. E, ja v sektore plnospodárstva možno kladím dôraz na niektoré iné oblasti, sme však ochotní pristúpiť na kompromisy. To všetko všetci veľmi dobre viete. Napriek tomu si myslím, že polospodárstvo a lesné hospodárstvo sú kľúčom k úspešnému procesu LULU-CF a, celkovo k úspešnej klimatickej politike. A myslím si, že sa to odzrkadli aj v našich pozmiacich návrhoch. Ďakujem. Thank you, Esther. Ďakujem e, pekne. Hlasí sa aj ďalší kolegovia. Takže dali by sme si e, limit e, dve minúty na rečníka. Pani Ajusa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som tieňová spravodajkynia z výboru ITRE, takže ja sa budem to pozrieť skôr z pohľadu daného výboru a tam sú pozmeňovacie návrhy, ktoré sú veľmi rozmanité. Uh, a veľmi odlišné. Chcem povedať iba pár vecí, pokiaľ ide e, o zaučtovávanie e, jednotlivých e, e zariadení. Ja si myslím, že tam e, sú tie situácie veľmi e, odlišné, pokiaľ ide práve o tie bažiny, respektíve e, nízka. Tam každá krajina to nejako inak e, zaratáva, a tu sme mali aj umožniť. Pokiaľ ide o tie e, pozmeňovacie návrhy v tej oblasti, aby e, krajiny navrhovali plány až do roku 2070, tak tam, e, pokiaľ ide o to, čo hovorila komisia v rámci energetického balíčka, tam už bolo tiež uvedené niečo podobné. Treba, myslím si, že ísť skôr v súlade e, treba ísť skôr v súlade s tým. A potom ide o sieť Natura 2000. Samozrejme, ale treba plniť tento predpis, ale sú to odlišné témy v tom zmysle, že tu hovoríme o klimatických zmenách, zmenách a tieto dve veci by sa nemali miešať pokiaľ ide o e, zalesnené územia a ich zaučtovanie alebo zahrnutie, e, tam komisia navrhuje 20 rokov, aby takéto zalesnené, zalesnená pôda bola, e, bolo ju možné považovať za les, ale keď zohľadníme to, že v niektorých krajinách, napríklad na severe, to trvá naozaj 20 rokov, ale na juhu menej alebo pomalšie, tak mali by sme sa dopracovať k nejakomu kompromisu. E, sú isté návrhy aj zo strany komisie. Ja si myslím, že 30 rokov by bol rozumný e, taký návrh, taký stredný návrh, ktorý by mohol vyhovať všetkým. A som proti tomu, aby sa vyškrtávala aj tá flexibilita, flexibility. Ja myslím, že sú veľmi potrebné a takisto, e, pokiaľ ide o tie e, zaúčtovania e, tých všelijakých prírodných povedzme, perturbácií v tom zmysle, že máme napríklad u nás na juhu e, veľa lesných požiarov a, e, a to sú veci, ktoré treba určite tam e, zahrnúť. Ďakujem to z mojej strany všetko, nechcem to naťahovať. Ďakujem pekne. Pani Petir, ďalší rečnička, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o článok 8 nariadenia, Eh, tak čo týka lesov, bude to definované vlastne na základe tej istej praxi, ktorá bola doteraz a pokiaľ ide národné lesy, eh, podľa ich eh, kategórie, to bude tak, ako to bolo zadokumentované od roku 1990 do roku 2009. Pokiaľ ide o Chorvátsku to je veľký problém, pretože v tom čase sme tam mali vojnu a z toho tiež vyplývajú isté dôsledky. Takže pokiaľ budeme e, toto obdobie do roku 2009 a tie prechádzajúce 10 ročia zohľadňovať, to znamená, že nebude tam môcť zohľadniť e, také, takéto typy zmien a e, teda relevantnosť politiky od roku, od roku 2009 e, sa bude ťažko a uplatňovať na obdobie 2021 až 2030. My sme mali v roku 90 až 95 u nás vojnu, opakujem, a isté dôsledky z toho vyplývajú aj pre e, prírodu. Napríklad niektorá e, časť, e, alebo niektoré časti lesa e, e, boli vyťažené, aj takisto e, boli tam sa dopady na lesné hospodárstvo z toho vyplývajúce. Čiže tým pádom tie aktivity v Chorvátsku boli oslabené, ekonomické aktivity, lesné hospodárstvo bolo oslabené. E, a teda v tomto období 90. E, rokov iba 60 e, to, čo sa dnes používa, sa používalo v tom čase. A e, akumulácia dreva, ktorá na sklade toho nastala, by tiež mohla výrazne, alebo mať výrazný dopad e, do budúcna, na tie budúce referenčné hodnoty e, obdobia napríklad 2021 až 2030. Takže preto si myslím, že Chorvátsko by malo dostať výnimku tak aby iné referenčné obdobie sa e, za tieto účtov, na, to, na tieto účtovné e, účely používalo. Bolo by to realistickejšie, bolo by to e, lepšie a bolo by to obdobie e, z času alebo z obdobia, e, kedy v krajine bol mier a teda aj to lesné spravstvo fungovalo povedzme normálne. A pokiaľ ide o špecifické charakteristiky e, členských to myslím, že nevždy tam boli plne e, zohľadnené. Čo sa týka napríklad flexibility, podiel polnohospodárstva v roku, e, v roku 2008 až 2012 ako, teda využite ako jediného kritéria, to nie je e, akceptovateľné pre Chorvátsko, nie je to v tej dopadovej správe začne vysvetlené a ja pripravím aj nejaké pozmeňovacie návrhy v tejto veci. E, ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som sa vrátil na kolegyňu Müller, ktorá hovorí, že plnospodárstvo je súčasťou riešenia, a plnospodárstvo je súčasťou problémov um, dajme tomu, keď sa pozrieme uh, na um, rastúce emisie a iných plynov než CO2, dokazujú, že aj v hospodárstve sa musí vynaložiť väčšie úsilie. Musíme sa na to pozrieť realisticky. Nede tu len o lesy, keď sa pozrieme na zmenu využívania pôdy celkovo, tak sa so to týka aj um, polnospodárstva, aj keď sa, dajme tomu, mení, e, menia zelené plochy na ornú pôdu, aj to spôsobuje produkciu emisí a tiež v kontexte močarísk. Myslím si, že aj toto by sa malo zohľadniť e, v kontexte plnospodárstva. A aj emisie z bioenergie by sa mali zohľadniť. E, samozrejme, neznamená to, že je to v dôsledku neutrálne, keď sa to vyšme na bioenergiu. Mňa hnevá najmä to, že sa prostredstvom flexibilizácie e, vytvára mnoho medzier. To, že sa redukčné ciele medzi členskými štátmi môžu e, prepočítavať, e, pripočítavať, to je podľa mňa chybné. Myslím si, že to môže viesť k tomu, že mnoho krajín nebude dodržovať svoje ciele v dostatočnej miere a tiež, že v rámci jednotlivých krajín sa tieto redukčné ciele môžu presúvať ja teda vysadím lesy, aby som nemusel znižovať svoje emisie v doprave. To je predsa nepripustné. Musíme si uvedomiť, ako to v praxi funguje. Bude to potom tak, že štát sa rozhodne, že vysadí niekoľko hektárov lesa a potom vôbec nebude nič robiť so znižovaním emisí v doprave. Musíme sa snažiť o to, aby cieľe boli držateľné, aby sa dodržiavali, aby sa to nemohlo prenášať z jednej oblasti do ďalšej. Čo sa týka využívania dreva, to si musíme uvedomiť, že za to musí vypočítavať e, dlhodobo Dajme tomu, keď si postavím z dreva dom, tak je to niečo iné. Dokážem to aj dlhodobo um, využiť. pričom ak z dreva využijem, uh, pardon, vyrobím papier, tak to nie je podobné dlhodobé využitie. Celkovo teda si myslím, že sme na správnej ceste, ale musíme um, ešte odstraniť niektoré medzery, ktoré tu existujú. Musíme sa na to pozrieť ambicioznejšie v stanovovaní cieľov, aby sme naozaj niečo v praxi aj dosiahli. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem vám. pán Lízen. Ja, vielen Dank. Ďakujem kolegovi Lincovi. Myslím si, že odviedol veľký kus práce, prekladal nám dobrú správu. Po svojich pozmeňovacích návrhoch ho eh, chceme ešte eh, niečo viac posilniť a podporiť. Myslím si, že je dôležité, aby napokon sme vyslali taký signál, že udržateľné eh, správanie lesa v Európskej únii je podporované výzvy, ktoré súvisí s klimatickými zmenami, sú také obrovské, že bez e, lesného hospodárstva, ktoré musíme aj náležite podporovať, bez toho sa nám to totiž nepodarí. Na druhej strane však nemôžeme vyslať signál, taký, že ak niekto niečo urobí v lesnom hospodárstve, tak potom v iných sektoroch môže o niečo viac poľaviť. Toto musíme veľmi jasne zvážiť a ak to je dôležité a predpokladám, že sa zhodneme všetci na tom, že je to e, rozhodne medzinárodná téma, e, klimatické zmeny musia e, byť potlačené na globálnej úrovni. Je dôležité, aby Európska únia nedávala zlé príklady. Máme krajiny, kde je veľa lesa, aj také, kde je menej lesa, ale keď sa pozrieme, dajme tomu na Brazíliu v medzinárodnom meradle, tak tam je ešte o mnoho viac lesa, než e, teda pomerne e, v členských štátoch Európskej únie niektorých. E, ak si to stanovíme tak, že neexistujú žiadne obmedzenia, tak dajme tomu Brazília do roka 2050 by v podstate nemusela vynakladať žiadne úsilie v oblasti priemyslu, dopravy a tak ďalej a potom sa nepodarí medzinárodne dosiahnuť ciele, ktoré sú stanovené. Teda potenciály lesného hospodárstva sa musia využiť, ale nemôže to zajsť až tak ďaleko, že v iných oblastiach sa nebude musieť vynaložiť žiadne úsilie. Inak totiž globálne ciele nesplníme. Teda musíme byť flexibilní, ale nesmieme strácať z hľadu to, čo sa v skutočnosti deje. Ja som predložil také pozmiace návrhy, aby som na to ešte viac poukázal. Napokon sa však budeme musieť všetci tak trošku e, prečiniť o kompromisy. Ja verím, že kolega Linz nám v tomto smere predloží dobré návrhy na kompromisy. Ďakujem. A teraz pani Dali. Thank you, chair. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela uh, začať tým, že hneď uh, podporím uh, pozíciu parlamentu uh, v tomto uh, bode a súhlasím uh, Mnoho rečníkov povedalo, že LULUCF je pilierom eh, Európskeho klimatického energetického rámca do roku 2030 a je to samozrejme veľmi dôležité vzhľadom na ETS a eh, nariadenie o vzdielaní eh, snách. Takže samozrejme ja chcem len povedať, že toto je jedna časť legislatívy LULUCF, ale chcela som poukázať na flexibilitu, pokiaľ ide o vzdielanie úsilia a príslušné nariadenie ja som práve bola tieňou spravodajkyňou za ECRP e e, túto, e, tento, túto tému ESR. Takže treba pochopiť to prepojenie medzi týmito dvoma aspektmi a to tak, aby sme nakoniec nemali takú flexibilitu, ktorá nakoniec v podstate ohrozí dôveryhodnosť aj udržateľnosť eh, nariadenia o eh, spoločnom úsilí. No a mm, v konečnom dôsledku nám ide o flexibilitu, aby sme mohli pomôcť všetkým členským štátom, aby dosiahli ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2030, ale zároveň musíme zabezpečiť, že všetky tie flexibility, na ktorých sa dohodneme, nakoniec eh, neskončia tak, že nás to dovedie do situácie, kedy tie ciele nakoniec do roku 2030 nesplníme. No a konkrétne by som sa chcela vyjadriť vyjadriť k posúdeniu vplyvu komisie, e, ktorý, e, e, ktoré je zahrnuté do legislatívy o spoločnom úsilí. Ale tam sa hovorí, že 74 miliónov povoleniek bude potrebných na dosiahnutie cieľov flexibility, aby sa povedzme narovnal ten prípadný deficit a ak aj členské štáty nebudú produkovať tie emisie v súlade s LULUCF, tak bude potrebných 99 tisíc e, takýchto e, e, povolení. Takže tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa predložili, idú rôznymi smermi. Niektorí hovoria, že žiadne povolenia a povolenky nebudú potrebné, iní zasa trvajú na tom, že budú. Takže tu chcem zdôrazniť, že áno, ja súhlasím, že je potrebné dosiahnuť kompromis, ale nesmieme ísť príliš za rámec toho, čo sa požaduje, aby sme dosiahli klimatické ciele a zabezpečili, že mm, to nariadenie o spoločných snahách e, skutočne splní tie ciele, ktoré treba splniť do roku 2030. A tým sa dostávam e, k tým kreditom e, spravovanej lesnej plochy pretože v súčasnosti ten systém účtovania skutočne nie je Eh, jasný a v minulosti eh, to nakoniec eh, viedlo k tomu, že sa tie kredity dávali štátom, ktoré to nepotrebovali. Teraz to treba napraviť. Ďakujem vám. A pán Ksip. Ďakujem, pán predsedajúci. Ehm, toto je v podstate taká nekonečná téma a celá revízia, no, vyhodnotenie E, e, vždy e, nás dovedie do takej oblasti, ktorá nie je jednoducho úplne v súlade s tým, čo platí pre väčšinu členských štátov, pretože prosto sú tam iné preferencie, tradície, štruktúrálne aspekty, ktoré treba zohľadniť. Keď ide o využívanie pôdy, napríklad v mojej krajine, v minulosti, v minulých rokoch sme boli svetkami e, veľmi intenzívneho zalesňovania. Veľa oblastí jednoducho bolo zalesnených, to je samozrejme niečo pozitívneho, ale e, aj tu existujú hranice, nemôžeme e, jednoducho ornú pôdu napríklad len zalesňovať, to samozrejme to nemôže pokračovať väčšine. Ale dôležité tu je a kľúčové, je e, to, čo sa tu hovorí o tom referenčnom období. E, má, vieme, že pre e, jednotl- jednotlivých členských štátov je rôzna štruktúra vlastníctva lesov. Veľmi málo krajín, ako napríklad Polsko, prakticky majú prevažne les, štátne vlastníctvo lesov a štátny podnik v podstate správuje väčšinu, podstatnú väčšinu lesnej po, zalesnenej pôdy v Polsku. Samozrejme, s tým súvisí iný spôsob manažmentu, iné preferencie. Po mnoho rokov sme sa napríklad zameriavali na to, aby sme mali viac lesov, a viac lesne, zalesnenej pôdy než e, e, ornej pôdy. A E, ja e, s tým mám nejaké skúsenosti e, aj z oblasti súkromného lesného hospodárstva. Viem, aká, aký je v Polsku rozdiel medzi potenciálom štátneho a súkromného lesného hospodárstva aj vzhľadom na napríklad potreby zachovávania lesných ploch a takisto aj určité pokušenia a pokušenie, ktoré súvisí s výkyvmi hospodárstva. To samozrejme takisto ovplyvňuje e, to, túto oblasť. Sú e, samozrejme rôzne obdobia, povedzme s rôznou mierou ziskovosti a tomu sa treba prispôsobiť a je to aj sociálna otázka. Viem, že mám len dve minúty, takže ja už to teraz zhrniem, ale chcel by som povedať ešte jednu vec, e, ktorej sa vyhýbame a to je otázka celého potenciálu, ktorý máme, eh, pokiaľ ide o pôdu. Pôda ako taká má obrovský potenciál, eh, pokiaľ ide o absorpciu a záchyt uhlíka a eh, súvisí to, alebo závisí to od štruktúry jednotlivých oblastí a intenzity polnohospodárskej výroby. Najmä v prípade napríklad používania hnoja a chemických prípravkov tu e, sa môže e, stav pôdy e, v rôznych častiach líšiť a je to veľmi dôležitý proces, ktorý takisto treba zohľadniť. Ja viem, že to je zložitá oblasť, ale mali by sme pamätať aj na toto. Ďakujem vám. Ďakujem za tento príspevok. A teraz sme sa dostali na koniec týchto vyjadrení členov výboru a Chcel by som odovzdať slovo e, komisii. Prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobrý deň, e, kolegyne a kolegovia. Ďakujem vám za e, túto veľmi užitočnú rozpravu a za rýchly pokrok, ktorý ste dosiahli v tomto spise. To veľmi oceňujeme zo všetkých, aj z nášho hľadiska. A je to skutočne veľmi pozitívny a konštruktívny prístup Samozrejme, jedným z bodov, e, ktorí priťahujú pozornosť, sú práve tie pravidla účtovníctva v lesnom hospodárstve. Ja by som e, chcel povedať, že aj komisia jasne e, vníma, že aktívne riadenie lesov a manažment lesov je dôležitý, dôležité z hľadiska klímy a to preto, lebo lesy môžu pozitívne prispieť Eh, aj k, náhra, snahe o náhrady eh, fosilných, náhrad, náhradzovanie fosílnych eh, palív. Ale v každom prípade treba si jasne povedať, ako by sa tento sektor mal zahrnúť a vôbec sektor pôdy zahrnúť do cel, toho celku na, na základe účtovných pravidiel a no, takisto aj vzhľadom na Parížskú dohodu. Mnoho z tých pravidel, ktoré máme dnes a ktoré sme navrhli, vychádzajú aj z kiotského protokolu a práce, ktorá sa tam vykonala a e, z toho, ako sa implementoval tento protokol v členských štátoch. Mnoho z tých e, pravidel teda nevymyslela komisia, ale nakoniec to boli členské štáty a toto je veľmi dôležitý e, prvok práve na úrovni lesného hospodárstva. A na a vlastne to vychádza z požiadaviek e, európskych členských štátov na základe národných charakteristík, ktoré treba zohľadniť. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Ale takisto chcem ešte hovoriť o ďalšej veci. Už to e, tu zaznelo od niektorých poslancov. Európska únia nie je E, jediný, jediným e, signatárom alebo jedinou e, zmluvnou stranou, ktorá samozrejme prispieva k stanovovaniu tých pravidel. Máme tu tzv. prístup RED+, Plus a väčšina rozvojových krajín postupuje na základe historických referenčných hodnôt, čistých hodnôt netto a ide o to, aby Európska únia nebola e, nevhodným alebo zlým e, e, príkladom a jednoducho také tie vnúcované referenčné hodnoty by neboli dobrým postupom ani príkladom a neinšpirovali by tie ostatné krajiny najdôležitejšími stimulmi pre e, bioekonomiku Európskej únie samozrejme sú e, hlavne e, tie miery CO2. treba tu takisto zohľadniť silné hospodárske stimuly a je preto veľmi dôležité, že emisie, ktoré súvisia so spaľovaním biomasy, sa musia takisto zohľadniť e, v rámci LULUCF a to je dôležité na to, aby sa vôbec v, tejto, v týchto politikách mohlo pokračovať. A okrem toho, Spojené štáty, e, z ktorých skutočne dovážame veľa biomasy a drevených paliet, takisto e, robí účtovníctvo LULUCF. Takže to e, je súčasťou e, záväzkov Spojených e, štátov, aj pokiaľ ide o letnú, lesnú ťažbu. A opäť sa tam vychádza teda z tých historických referenčných hodnot. Samozrejme, tie referenčné hodnoty majú dva prvky. Jednak sa tam premieta tá súčasná e, prax manažmentu lesného hospodárstva a minulá prax, prax v minulosti. To znamená, že to vychádza z charakteristík e, lesov a odhadov na množstvo biomasy do budúcnosti. A tieto prvky e, z komisia samozrejme vyhodnocovala a použila ich vlastne na extrapoláciu, pokiaľ ide o postupy v manažmente. Áno, a ide o zvyšovanie e, ťažby bez toho, aby sa zvyšovali emisie v rámci toho účtovného systému. Ide tu o to, aby sme e, tu ukázali, že tie referenčné hodnoty pre lesy, tak ako to predkladá komisia, že sú e, flexibilným nástrojom, ktoré umožňujú využívanie tých stimulov pre lesné hospodárstvo. A Analýza komisie, aj posúdenie vplyvu, aj tá príloha vychádza z inventárov a údajov, ktoré sme dostali od členských štátov. My sme si nič e, nevymysleli, žiadne údaje sme si nevymysleli. E, samozrejme vám radi poskytneme ďalšie e, vysvetlenia, pokiaľ ide o jednotlivé prvky, ale ešte pokiaľ ide o revíziu týchto lesných referenčných hodnot a to organizuje UNF 3TC a v budúcnosti predpokladáme, že to bude e, organizovať komisia, ale vždy tam bude silné zapojenie členských štátov. E, z nášho pohľadu je v každom prípade dôležité, aby to bolo jednoznačne transparentné, to znamená, ako sa stanovujú tieto referenčné hodnoty pre lesy a aby bola nezávislá revízia zo e, všetkých strán. E, ten návrh Lulu CF podporuje aktívne lesné hospodárstvo a samozrejme to v súvislosti aj so snahou dosiahnuť e, klimatické ciele. Ďakujem vám za možnosť vyjadriť sa. A teraz, pán Links, máte slovo. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa vyjadrili v diskusii. Ďakujem im. Ja som si všetko eh, eh, poslušne zapísal a mám ešte o niečo lepšiu predstavu o tom, čo je pre vás najdôležitejšie vo vašich pozmeňujúcich návrhoch a pokúsim sa teraz to náležite zohľadniť predkladaní kompromisných návrhov spolu s tenevými spravodajcami. Potom 9. mája poprvýkrát budeme môcť prejednať. máme naplánované e, tri stretnutia tenevých spravodajcov. Uvidíme, či to bude stačiť, aby sme v rámci e, dohodnutého časového plánu aj e, boli schopní dodržať ho. Je dôležité, že v jednotlivých podrobných otázkach sme ešte dosť vzdialení v našich pozíciách, to je dôležité uznať. Myslím si však, že je dôležité aj to, čo povedal kolega Líze, a síce, že niekedy máme tendenciu, keď sa venujeme detailom, že pre stromy, tak povedať, nevidíme les, strácame eh, z hľadu konečný cieľ, ktorý je na konci tohto procesu. Myslím si, že z eh, vystúpení viacerých kolegov sa dalo vycítiť, že Európska únia má byť naďalej v popredí úsilia e, v snahe chrániť klímu, klímu. Na toto musíme pamätať e, aj e, pri pracovaní na detailoch a podrobnostiach. Musíme si uvedomiť, aké to má medzinárodné dopady, dajme tomu Brazília, sa tu už tiež spomenula. Teda, aké medzinárodné dopady majú naše kroky. Myslím si, že aj toto by sa malo zohľadniť pri e, našich kompromisoch, e, čo sa týka vyjadrenia e, kolegu Hojslinga, ktorý často popisuje najmä problémovú pozíciu hospodárstva. Myslím si, že je dôležité aj v prípade lesníctva a plnospodárstva vnímať a zdôrazňovať pozitívny prínos. Musíme zohľadniť to, čo už by naložili, aké úsilie by naložili v minulosti, teda to sa musí zohľadniť a tiež musíme im jasne dať najavo, že sme ochotní vytvárať pre nich stimuly a takto pozitívne podporovať a posilňovať pozíciu lesného hospodárstva a polospodárstva ako takého. A tiež, e, tak ako niektorí kolegovia spomenuli, nemôžeme úsilie vlastnej e, oblasti vnímať ako zastierku toho, aby sa potom nerobilo úplne nič v iných oblastiach. Myslím si, že viacerí kolegovia na to poukazujú v pozmiesných návrhoch a ja napokon, ak teda bude zavedená flexibilita, musí byť presne stanovené, za akých podmienok sa môže uplatniť. Flexibilita je potrebná, aj pre hospodárstvo aj lesné hospodárstvo podľa mňa nebolo správne, však ak by jej bolo príliš veľa v iných sektoroch tým by sme totiž mohli podkopať naše ambície. Ďakujem. Thank you very much, uh, and... Ďakujem. Pokiaľ ide o načasovanie uh, tohto spisu, tak uh, budeme hlasovať 22. Uh, júna na NV, a na plenárke sa bude hlasovať na júlovom zasadnutí o tejto téme. Teraz by som chcel odovzdať predsedanie svojej kolegyni pani Sarbu. Okay. Thank you. Áno, ďakujem. Takže budeme pokračovať e, výmenou názorov s komisiou e, o správe o účinnosti odporúčania 2014-70 o minimálnych zásadách prieskumu a ťažby uhlovodíkov ako napríklad bridlicového plynu E, s použitím vysokoobjemového hydraulického štiepenia. Takže teraz e, dám slovo zástupcovi komisie, pánovi Sadauskasovi. Dúfam, že som to vyslovila dobre. Prepačte. Ďakujem, pani predsedajúca. Pre... Áno, vy uh, skutočne ste to vyslovili uh, absolútne správne. Uh, Vážené poslanky, poslanci, pani predsedajúca, 14. Eh, januára 2014 komisia eh, prijala eh, oznámenie o obydlicovom plyne a odporúčanie pre členské štáty, ktoré obsahuje spoločné princípy na zabezpečenie environmentálnych a zdravotných zábezpek pokiaľ ide o mm, ťaženie bridlicového e, plynu. Konkrétne toto odporúčanie zdôrazňuje e, e, plánovanie a dohľad monitorovanie napríklad kvality vody a takisto zverejňovanie informácií. Toto odporúčanie doplňa už existujúcu legislatívu úniu, ktorá platí pre tieto projekty, ktoré zahraňajú hydraulické štiepenie, pokiaľ ide o e, dohľad nad e, odpadom a e, posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Takže odporúčanie hovorí o tom No, vychádza z toho, že ten vývoj v oblasti takéto ťažby e, e, je pomerne rýchly, napríklad v Spojených štátov a aj v Európskej únii možno očakávať boom práve pokiaľ ide o nové zdroje e, zemného plynu a ropy a ich využívanie prostredníctvom tejto, tohto spôsobu e, ťažby, ale tie výskumy doposiaľ ukazujú, že tie náklady na produkciu takéhoto v tomto prípade v Európe budú vyššie než v Spojených štátoch, pretože e, jednoducho e, tie podmienky majú iné charakteristiky než v Spojených štátoch a zatiaľ teda ešte nie sú podmienky na to, aby tá ťažba zabezpečila komerčne realizovateľné projekty v Európskej únii. Ide v prvom rade teda o zníženie e, environmentálnych rizík a o to, aby sa vytvorila právna istota pre operátorov a aby sa takisto reagovalo na výhrady verejnosti a aby sa zohľadnil e, technický pokrok a aby sa uvažovalo aj o iných technikách než vysokoobjemovom hydraulickom štiepení než e, teda je vysokoobjemové hydraulické štiepenie a závery celej revízie treba interpretovať vzhľadom na neočakávané nízke alebo neočakávané nízku úroveň aktivít, pokiaľ ide o ťažbu bridlicového o ťažbu z tohto spôsobu v Európe. A E, okrem toho, ešte nie je e, možné e, potvrdiť efektivitu odporúčaní, ktoré vydala komisia. A potom ešte, pokiaľ ide o legislatívu v Európskej únii, tá stanovuje určitý právny rámec ale pokiaľ ide o právnu istotu a jednoznačnosť, tieto, táto požiadavka ešte nie je e, plne e, uspokojená. E, samozrejme, odporúčanie môže byť veľmi užitočným nástrojom, pokiaľ ide o vysokoobjemové hydraulické štiepenie, ale je tu potrebná takisto jednotná aplikácia environmentálnych eký Európskej únie. V správe eh, komisia vyzýva členské štáty, aby uplatňovali relevantné princípy, eh, na, ktoré sa týkajú ďalších foriem eh, na ťažobné aktivity pokiaľ ide o vysoko objemové hydraulické štiepenie a pumpovanie veľkých objemov vody do vrtov. Je tu niekoľko cieľov. Jednak zvýšiť transparentnosť monitorovania a to urobíme tým, že vytvoríme internetovú platformu, E, ktorá e, bude obsahovať e, v podstate mapu plánovaných existujúcich a tradičných vrtov. Potom ide o podporu jednotnej aplikácie právnych predpisov v členských štátoch, tak aby a po, ďal, je, ďalej ide o to, aby sa e, riešili samozrejme e, problematické aspekty e, tohto typu ťažby a štvrtým cieľom je zaplniť ten nedostatky, ktoré ešte existujú v oblasti výskumu a to sa urobí pomocou existujúcich mechanizmov ako Horizon 2020. No a samozrejme budeme požadovať aj stanovisko vedeckého výboru pre environmentálne rizika. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám. A teraz e, e, dám slovo poslancom, členom výboru. E, Prepáčte, ospravňujem sa predsedajúca. Pán Oristi a Van ešte bude mať slovo a potom budú mať slovo kolegovia. Ďakujem. My si myslíme, že odkedy v januári 2014 komisia prijala oznámenie odporúčania, pokiaľ ide o e, tento hydraulický e, fracking, e, odvtedy e, vidíme e, tri veci. Niektoré z nich už spomenula aj e, komisia. Podľa nás tam chyba transparentnosť, ani nemáme dostatočné informácie a v príliš veľa prípadoch sa e, príliš znižujú e, ambície v oblasti životného prostredia a ide tu o to, aby tie licencie na ťažbu boli nejako ľahšie poskytované, aby sme teda takýmto spôsobom stimulovali nadnárodné spoločnosti a ja si myslím, že to e, nie je toto odporúčanie uspokojivé alebo dostatočné. Samotná komisia, ako bolo teraz povedané, povedala, však by sa odporúčanie správne aplikovalo, mohlo, mohlo by byť dobrým nástrojom na manažovanie rizik. Čiže tým pádom myslím si, že reálne e, priznávajú, že reálne e, to užitočný nástroj nie a že každý členský štát si reálne robí to, čo chce. Jasným dôsledkom toho je, že takýmto spôsobom podľa nás e, sa najskôr e, presúvajú e, alebo sa vyhýbame proste konkrétnym environmentálnym problémom, ktoré pritom môžeme jasne vidieť a podľa nás verejné rozpočty by nemali naďalej financovať také modely, ktoré vychádzajú z tohto tradičného druhu palí. My sme sa mali naopak snaži, snažili dekarbonizovať e, naše hospodárstvo, našu energetiku, mali by sme znižovať naše emisie a mali by sme podporovať e, len tie obnoviteľné e, zdroje energie. Keď podporujeme fracking, tak e, to e, nás práve že vrha späť, pokiaľ ide o našu energetickú e, situáciu a e, dá nám to istý taký, e, takú istú regresívnu dynamiku oproti tomu, čo by sme e, mali mať. Takže ja by som chcel poprosiť komisiu, aby rozšírili tento rozhovor, ktorý už prebieha členskými štátmi aj na regionálne orgány, miestne orgány, pretože aj tam chýba proste informácie, chýbajú informácie, chýba transparentnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. E, pani Dali. Thank you, Chair. Um... Ďakujem pani e, predsedajúca, ďakujem komisii za to, že e, prezentovala podrobnosti tohto, e, tejto revízie. Ja nebudem teraz hovoriť o tých výhradách, ktoré tu vyjadrila komisia, ale je to znepokojivé, aby som sa takto povedala. A napríklad pokiaľ ide o otázky interpretácie tých istých ustanovení v jednotlivých krajinách, ale Komisia hovorí, že sa zameria na určité veci a na to sa chcem takisto zamerať aj ja. To sú samozrejme e, chválihodné iniciatívy, ale chcela by som vedieť podrobnejšie, ako to bude v praxi fungovať a v kon- ako to bude fungovať v konkrétnom živote, pretože keď komisia povie, že je, ide o zvýšenie transparentnosti monitorovania, to je podľa mňa niečo veľmi dôležitého, samozrejme, najmä keď treba zobrať do úvahy napríklad e, nedávny prieskum Eurobarometer, kde e, e, respondenti e, odpovedali na ťažbu bridlicových plynov v ich regiónoch a čo si myslia o prípadných problémoch. A z toho vyplynulo, že len v podstate má menšina, asi 12 regiónov z celkového počtu tých regiónov sa cítilo dostatočne informovaných e, o jednotlivých e, problémoch. E, potom sú tu krajiny ako Rumunsko, napríklad, kde sa vydávajú environmentálne povolenky, ale tie nie sú zverejňované v iných krajinách. Takže toto práve je otázka transparentnosti a monitorovania, ako to dosiahnuť. A, potom sa tu hovorí o podpore a stimulovaní aplikácie nariadenia, to je veľmi pozitívne, ale keď sa pozrieme na jednotlivé členské štáty, tak máme napríklad Spojené kráľovstvo, E, ktoré teraz dokončuje strategické environmentálne vyhodnotenie vysokoobjemového hydraulického štiepenia ale, e, a bude ho teda zverejňovať, ale e, Polsko napríklad poskytuje povole, vlastne povo, vydáva povolenia na také, takúto ťažbu bez toho, aby vykonávalo takéto štúdie. A potom sa tu hovorí o zverejňovaní posúdení v Eh, vplyvu na životné prostredie, ale vidíme, že sa to nakoniec k jednotlivým eh, kompetentným orgánom a operátorom nedostáva, ako potom teda eh, monitorovať dopady na životné prostredie. Samozrejme, dialog je veľmi dôležitý, ale nakoniec sa veľmi často stane, že sa nám podarí dosiahnuť pomerne málo. Chcela by som teda vedieť od komisie, ako sa tieto štyri body budú implementovať priamo v reálnych situáciách a ako sa tieto štyri body skutočne e, majú podľa komisie efektívne presadzovať. Ďakujem. Thank you. Uh, no. Ďakujeme pekne, pán Pedičín. Ďakujem, pani predsedajúca. My sa domnievame, že e, táto, táto správa o účinnosti e, odporúčaní minimálnych zásadách prieskumu a ťažbu uhlovodíkov a tak ďalej e, hodnotí aplikáciu v šiestich členských štátoch a to podľa nás nie je dostatočné, to už sme povedali aj e, komisia považuje e, toto odporúčanie e, ako niečo, čo má svoje obmedzenia, pretože sa to nakoniec aplikovalo pomerne nehomogénne. Niektoré členské štáty teda tú techniku akceptujú, iné napríklad zasa nie, ako napríklad Francúzsko a podobne aj Taliansko. V, našom, v našej krajine Ministerstvo pre hospodársky rozvoj v podstate vždy odmietalo využívanie frakovania a to e, aj z toho dôvodu, e, že sa to v 90. rokoch u nás e, využilo najskôr v Bazilikáte a potom v roku 2008 v Toskánsku a v podstate sa zistilo, že to má vplyv na zásoby spodných vôd, ktoré sú dôležité pre veľkú časť Talianska. Ide tu vlastne o zdroje pitnej vody, ktorú pijú milióny Talianov a v podstate e, išlo o to, že sa frakovanie využívalo v týchto oblastiach bez toho, aby, mm, si, e, e, aby sme si boli vedomi toho, aké to môže mať dôsledky. Takže Taliansko je jedna z tých krajín, ktorá teda sa neprikláňa k frakovaniu a je to jeden z, jedna z jedenástich krajín, ktoré vydali e, povolenia na e, e, ťažbu podmienené obnovovaním a rekuperáciou vrtov. A okrem toho sa to podmienuje technikami, používaním technik a acidifikácie. A to e, je e, teda technika, ktorá sa používa v kontexte e, tvorby uhľovodíkov. A my požadujeme a pýtame sa komisie, aké techniky sú zahrnuté do hydraulického štiepenia, pokiaľ ide o takéto vrty v prílicových eh, podložiach, eh, pretože tu je skutočne obrovské nebezpečenstvo, eh, že to povedie k devastácii životného prostredia vo veľkej časti Európy. Ďakujem, pani Donano. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto správa komisie potvrdzuje rizika, ktoré súvisia s hydraulickým štiepením nielen pre ťažbu brlicového plynu, ale tiež pre ďalšie e, fosílne palivá, ako napríklad e, iné druhy plynov a tiež uhlia. Francúzsko má k dispozícii dosť veľké prírodné zdroje v tomto smere, ale e, tieto miesta sú vo veľkej hĺbke a sú v veľkej blízkosti podzemných vôd, preto je tu veľké riziko podľa tejto správy um, ohrozenia týchto spodných vôd. Ide o riziko kontaminácie pitnej vody. E, samozrejme nespomínať, e, nemôžeme zabednúť ani na to, že sa pri tejto forme ťažby spotrebuje obrovské množstva vody. E, technológia e, sa rozvíja veľmi rýchlo, je tu snaha Um, využívať uh, rôzne druhy palív, uh, ale ak sa nezmení forma ťažby bridlicového plynu, uh, dajme tomu s využitím nanotechnológií, tak nebude možné to uplatniť. Chcem sa opýtať, či si komisia nemyslí, že to, čo sa podarilo už zistiť vo výskume nových foriem ťažby, tak aby boli ekologické či tieto formy, že by to mohlo byť lepšie riešenie. Myslím si, že by to pomohlo zlepšiť Zhradenie pokroku nových technológií v uplatňovaní princípov Európskej únie, ktoré súvisia s produkciou e, takýchto hydropalov. Ďakujem. Thank you. Pekne. Pán Taylor je ďalší. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že tá najpodstatnejšia vec je, že mnohí z nás... <laughs> Sorry. Anybody my phone? I'll turn it off. Many of us were very concerned. Prepačte, Mnohí boli znepokojení v roku 2014, keď komisia predložila eh, viacero odporúčaní. A myslím si, že Aktuálny stav potvrdzuje aj tento návrh komisie a je to naozaj e, zlá situácia, pretože odporúčania e, sú nedostatočne e, splnené. V mnohých prípadoch dokonca ropné a spoločnosti a spoločnosti, ktoré sa obhádzajú na zemnom plyne, vytvárajú tieto ekologické záruky, ktoré podľa nich sú potrebné. A to je samozrejme úplne v rozpore s tým, ako to vnímame my. Potrebovali by sme záväzné eh, právne úpravy. Chcel by som eh, vyzvať eh, všetkých, aby predložili naozaj záväzné právne úpravy. Minulý týždeň som strávil vo, svoj, vo svojom volebnom okrsku a vyjadroval som sa k mnohým, teda bol som si pozrieť mnohé ťažobné miesta e, nekonvečných palív e, sú veľmi veľkým znepokojením pre miestnych obyvateľov, spôsobujú e, veľké riziko um, ohrozenia ovzdušia, vody a taktiež veľké hlukové záťaže to spôsobuje. Ja som aj v Pensylvánii si bol pozrieť tieto miesta ťažby a videl som, ako to veľmi ohrozuje miestnych obyvateľov a tiež životné prostredie danej oblasti. Ďalej, čo sa týka podrobností, tejto správy. Súhlasím s ďalšími obavami, ktoré sa týkajú definície vysokoobjemového hydraulického štiepenia. V južnej časti Anglicka, v Anglicku celkovo je bežné, že ropné spoločnosti tvrdia, že je to v poriadku, nemusíte sa obávať, pretože my nerobíme fracking, my len eh, používame stimuláciu, aby sme vyťažili ropu a zemný plyn eh, z podzemia. Ale v skutočnosti eh, toto, táto acidizácia, ktorá je súčasťou stimulácie, spôsobuje v podstate eh, štiepenie skál pri dnešnom tlaku obsahuje však o mnoho viac toxickejších chemických látok než bežné frakovanie. Tekutiny, ktoré sa používajú pri vrakovaní, pozostávajú z vody, pričom je tam 0,05 chemické látky, pričom proces acidizácie zahrňa tekutiny až e, s 18-percentným podielom e, chemických látok. Teda ak chceme znižovať riziko a predchádzať e, možným škodám, na toto všetko musíme pamätať. Rozhodne by sme mali rozšíriť definíciu, ktorá sa uvádza v návrhu komisie. Myslím si, že by sme tiež mali venovať pozornosť e, aj vykazovaniu v oblasti životného prostredia a tiež musíme podľa mňa legislatívnou formou eh, podporovať eh, nekonvenčné formy ťažby ropia zemného plynu a vzdialiť sa od eh, chránených oblastí, taktiež, kde sú vodné toky, ako aj priehrady a tie formule jazera. Myslím si, že si musíme uvedomiť, že sa musíme rozhodne posunúť od tejto povahy odporúčania k správne záväznému nariadeniu. Ďakujem pekne. E, ďalej, pán Eichhout, ďakujem. Myslím si, že už to kolegov spomenuli, ale podľa mňa tá najzasadnejšia otázka bude znieť, čo ďalej. Keď si čítam správu komisie, Mám pocit, že sa tam dospieva k dosť hrozným záverom o tom, ako legislatívu v oblasti životného prostredia sa implementuje v Európskej únii v súčasnosti v oblasti brilicového plynu. Isté, že je vždy príjemné čítať si e, správy komisie ako napríklad odlišné interpretácie niektorých ustanovení relevantné legislatívy v oblasti životného prostredia, ale v skutočnosti to znamená, že naša voda nie je dostatočne chránená, že krajiny nerobia to, čo by mali robiť podľa smernice o spravovaní odpadu alebo o vode alebo o emisiách z priemyslu. Toto sú dosť e, závažné e, konštatácie a odporúča sa len dialog. Ja sa chcem opýtať komisie, keď ste vykonávali e, posúdenie vplyvov v roku 2014, boli zvažované štyri spôsoby. Buď nezáväzné odporúčanie a ďalšie tri boli o mnoho prísnejšie formy ba dokonca to zachádzalo až e, na úroveň smernice, ktorá by pokry, pokrývala všetky problémy oblasti, teda išlo to e, od veľmi všeobecného odporúčania až k záväznej smernici. Štyri možnosti, pričom v posudzovaní e, vplyvu už komisia konštatuje, že ak Chceme zajistiť, aby bola voda náležite chránená. Zrejme sa to bude musieť posunúť na smernicu. Komisia si však zvolila nezáväzné odporúčanie. A teraz o tri roky neskôr vidíme, že tie nezáväzné odporúčania nefungujú až tak dobre v praxi. A odporúčanie znie e, ďalšie dialógy. Trošku som zmetený. Teda chcem sa opýtať veľmi jednoducho. Tieto štyri možnosti, ktoré sa zvažovali v hodnotení dopadu v roku 2014, sú ešte stále relevantné a ak áno, čo presne sa musí ešte nesplniť v najbližších rokoch, ešte predtým, než komisia začne zvažovať tie príslušné opatrenia, alebo sa ďalej budeme uberať tým nezáväzným smerom, o ktorom vieme, že už 3 roky neplní e, želené ciele? Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Nie, dobre, takže dávam slovo komisii, aby nám odpovedala. Ďakujem za všetky vyjadrenia a otázky. Začal by som zrejme e, kontextom v roku 2014 sa prijali kroky, pretože si mnohí mysleli, že sa ťažba touto formou rozbehne a nerozbehla sa. Nedostali sme ani jednu žiadosť o komerčnú ťažbu v Európe, nič. Absolútne nič. Máme um, ťažobné vrty, ktoré sú už vojnoviskom, ale neprebieha u nás komerčná forma ťažby tak ako v Spojených štátoch amerických. Na toto musíme pamätať. Musíme si uvedomiť, aký je kontext. Musíme si uvedomiť, že teda um, ťažba je takmer na nulovej úrovni a to samozrejme určuje povahu nástroja, s ktorým um, chceme narábať. Áno, odporúčania môžete nazývať e, mekým nástrojom, ale otázka však znie v súčasnosti, keď nemáme žiadne komerčné ťažby, komerčné druhé ťažby, ťažby hydrali, formou hydraulického štiepenia, či by e, bolo na mieste e, prichádzať s prísnejšími opatreniami. Podľa nás by to nebolo primerané. Okrem toho, môžeme byť vystavení tým istým problémom s aj správnymi nástrojmi. Ak totiž e, sa budeme uberať smerom smernice či nariadenia, aj tam e, sa vyskytne neplnenie, samozrejme nedostatky v plnení, ste, že mohli by nasledovať e, opatrenia na zaistenie a plnenie, ale neznamená to, že sa to naozaj v praxi dodrží. Máme už jeden prípad, ktorý sa prejednáva na súde. Je to konanie proti členskému štátu, ktorý je najaktívnejší v, um, alebo druhý najaktívnejší v, v prieskumu brilicového plynu a to preto, že sa nedodržala smernica o posúdení vplyvu na životné prostredie. Teda máme pravidlá, ktoré sa vzťahujú na nekomerčné um, uhlovodíky, ale otázka len znie, na ktoré presne uhlovodíky sa to vzťahuje, e, ktorá časť legislatívy a tiež ako sa to má uplatniť. Máme už však právne normy, ktoré to regulujú a tiež máme smernicu o pitnej vode a tiež e, o vode ako takej. A to sa musí dodržiavať aj v prípade e, ťažby nekonvenčných uhlovodíkov. Ale neplní sa to. Takto sa to konštatuje napokon aj v našej správe a tam jasne uvádzame, ako sa veci majú. Myslím si, že minulý týždeň sme zverejnili, ak sa nemýlim, odpovede členských štátov na, od, na požiadavky, ktoré sú v odporúčaní. A táto správa sa musí predkladať na rodičovských štátov každý rok. Máme 26, eh, teda 26 odpovedí nám ešte stále chýba. Pardon, 26 odpovedí máme, dve ešte chýbajú. Eh, aj to som dokazuje, aká je situácia. Dúfam, že eh, tým aspoň trošku vyhovieme požiadavkám transparentnosti. A potom na základe toho posúdime, či výklad legislatívy je natoľko eh, rozrody, ako sa predpokladá, alebo či to nie je až také problémové, ako by sa dalo možno predpokladať. Samozrejme, to však nestačí z hľadiska transparentnosti. Už máme naplánované aj konkrétne kroky. E, ako som už spomenul v oblasti transparentnosti, tu máme naplánované spustenie interaktívnej mapy. Chceli by sme vytvoriť užitočný interaktívny nástroj, kde sa pozrieme na konkrétne prieskumové vrty či studne, tak aby sme vedeli, kde presne sa nachádzajú, aké povolenia boli vydané, kto presne um, toto zariadenie využíva, aké chemikálie sa používajú a tak ďalej. A toto by sme chceli zverejňovať. Prvé pokusné kolo prebehne, dúfajme, už v lete. Bude to však musieť samozrejme byť spojené s užitočnými informáciami, tak aby verejnosť mala prihľad o tom, čo sa deje v okolí. Čo sa týka definície štiepenia, uvedomujeme si, že odporúčania sa vzťahujú na mm, uhlovodíky, konkrétne na bridlicový plyn. Máme tu definíciu tohto štiepenia, hydraulického štiepenia. Vo väčšine prípadov sa využíva voda. ale používajú sa aj chemikálie. Chceli by sme využiť iné nástroje, ktoré máme k dispozícii, dajme tomu naredenie REACH, tak aby sme mohli poznať vlastnosti chemikálie, ktoré sa využívajú v tomto procese štiepenia. Ak nariadenie, ak právna úprava bude príliš úzka, čo sa môže stať, tak Aspoň môžeme e, žiadať, aby členské štáty dodržiavali odporúčania v duchu, nielen e, v litere. A preto je potrebný dialog. Budeme musieť nadviazať kontakt s členskými štátmi a preveriť, ako oni vnímajú podrobnosti odporúčaní na základe ich výkazov a tiež na základe toho potom uvidíme, či si tieto odporúčania budú musieť nejako upraviť. Budeme však potrebovať podrobnejšie informácie k tomu, čo sa deje priamo na mieste. Ešte predtým, ako prislúbime čokoľvek ďalšie z legislatívnych či nelegislatívnych opatrení, najskôr sa chceme využiť všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii, teda dialog s členskými štátmi, transparentnosť, tento konkrétny nástroj transparentnosti. A ďalej, aby členské štáty mali možnosť prostredníctvom e, interpretačných dokumentov vo forme otázok a odpovedí si správne vyložiť legislatívu. A ak to nezaberie, tak budeme ochotní zvážiť ďalšie kroky. Toľko teda moje odpovede. Ďakujem. Thank you. Oh, no, I... Ďakujeme pekne. Ďalší bod na programe výmena názorov s komisiou o programe REFIT v súvislosti s environmentálnou značkou EMAS. A vraciam sa opäť k vám, a k zástupcom komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď ste neplánovali toto stretnutie, očakával som, že do dneška už uzavrieme um, revíziu oboch týchto nástrojov. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Sme naozaj už v záverečných eh, fázach kontroly výrobnej eh, značky EMAS, ale zatiaľ sme to ešte neuzavrali. Dúfam, že sa nám to podarí čoskoro uzavrieť. Akčný plán o obehovej ekonomike E, zavezuje komisiu, aby uzavrela túto revíziu. Komisia sa zaviazala to splniť a uvedomujeme si e, obavy všetkých zúčastnených strán v súvislosti s dátumom schválenia záverov z revízie funkčnosti týchto nástrojov. Dúfame, že v priebehu tohto semestra sa nám podarí tento proces uzavrieť. Hodnotenie by malo zahrňať dva dokumenty. Pracovný dokument, podrobný dokument, kde budú analýzy aktuálnej situácie v oboch nástrojoch, ďalej tiež e, aké úspechy sa podarilo zahrnúť, v čom boli neúspechy a tiež správu komisie e, s nejakými konkrétnymi návrhmi do budúcna. Toto hodnotenie bude založené na tradičných piatich kritériách a hodnotenia funkčnosti, efektívnosť, e, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť e, a tiež pridaná hodnota Európskej únie. Myslím si, že už teraz vieme, že niektoré ťažkosti, ktoré súvisia s oboma nástrojmi, spočívajú v miere absorpcie. Tá je totiž príliš nízka na to, aby tieto nástroje vôbec mali nejaký vplyv. Musíme e, si premyslieť, ako ich lepšie propagovať tieto nástroje, ako zvyšiť ich e, obľúbenosť, populárnosť v radoch e, podnikov a tiež vo verejnej správe. Toľko teda môj stručný úvod. Zatiaľ totiž ešte nemáme k dispozícii závery tohto procesu. Ja by som však navrhoval, aby sme sa k tomu vrátili v najbližšej budúcnosti. Možno potom, čo to prejednáme aj s členskými štátmi, potom, čo sa presvedčíme o tom, nakoľko sú oni ochotné propagovať tieto dva nástroje, ktoré podľa nás majú veľký potenciál. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Kto chce zareagovať k tomuto bodu? Pán Ekron. Maybe then just a question on, why... Otázka. Prečo teda to tak e, dlho trvá? Tomu nerozumiem. Už sa to dlho slubovalo potom v prvom trimestri tohto roka. Teraz sme na konci apríla. Povedali ste, že budeme o tom diskutovať aj s členskými štátmi, ale už to bolo na programe Rady pre životné prostredie v decembri minulého roka a tam, citujem, členské štáty hovorili, e, že nástroj patrí medzi najúspešnejšie iniciatívy EÚ, pokiaľ ide aj obchodnú, aj environmentálnu zložku, to je myslím, že jasné vyjadrenie. Takisto komisia chce e, posilniť efektívnosť cez akčný plán pre obehové hospodárstvo, takže toto tam všetko je, ale ako keby to tam celé vyselo nad tým trhom a čím je to dlhšie, či to tak dlhšie tam vysí, tak povedz tým trhom, tak tým viac neistoty to vytvára. A prečo to teda trvá tak dlho, keď máme toľko signálov aj od firiem, aj od mimovládok, aj od parlamentu, že je to dobrý, efektívny nástroj. Prečo to tak dlho trvá? Čo spôsobuje e, toto, tento skos? pretože naozaj nám ten sklos začína veľmi vadiť. Pán Paliči, nech sa páči. Mm, ďakujem, pani predsedajúca. So zaujímavom sme si vypočuli závery eh, komisie ohľadom eh, týchto označení eh, ecolabel ale e, je ťažké posúdiť skutočný prínos e, týchto nástrojov, ale podporujeme každú iniciatívu tohto typu, to znamená s cieľom zabezpečiť e, pre spotrebiteľov vhodný výber certifikovaných výrobkov, ktoré znižujú dôsledky pre životné prostredie. Podporujeme všetky nástroje, ktoré znižujú dopad pre životné prostredie a dávajú zároveň firmám možnosť zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu, ale pýtame sa, či toto riešenie ako label je skutočne e, užitočným nástrojom na zvýšenie e, možností výberu pre spotrebiteľov, alebo či to náhodou nespôsobuje určitý zmetok, e, pokiaľ ide o vnímanie ďalších informácií, ktoré sú na označení uvádzané. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pani Dali. Ďakujem pekne pani predsednička, niekedy mám pocit, že sme také trošku zaciklení, čím dlhšie trvá, aby veci sa dostali do praxe, tak potom o to menší záujem o to, ako keby aj je. A ďakujem síce za ten za to vysvetlenie komisie, ale e, ak sú nejaké problémy s tou absorpciou, tak e, je to pochopiteľné, že potom sa to bude e, prejavovať aj na tých dôsledkoch, e, dlhšie, čím dlhšie to bude trvať, tak e, tým e, slabšie výsledky budú, tie väčšie problémy, takže potrebujeme naozaj už konkrétne výsledky a nenaťahovať to ďalej. Potom komisia v istom momente povedala, že potrebujeme istým spôsobom nejaké opatrenia prieť, aby toto bolo populárnejší krok. Súhlasím s tým, bolo by pre nás zaujímavé mať väčšiu viditeľnosť, pokiaľ ide o to, akým spôsobom vy sa snažíte túto otázku riešiť a čo sa navrhuje, aj pokiaľ je to je iba možno v nejakých prvých fázach a potom prípadne, ktoré, v ktorých oblastiach by ste sa chceli viac sústrediť, na ktorý e, smer, e, ktorý smerom chce komisia sa vybrať, pretože takto aj my v parlamente potom si vieme spraviť lepšiu predstavu, kam sa chce dopracovať e, komisia, keď je to v nejakých úvodných možno fázach, môžu sa k tomu istým spôsobom pridať. Ďakujem pekne, pani Konečná, ďakujem. Pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, doplním kolegov, ktorí o tom už hovorili. Ja úplne nerozumiem, prečo sa komisia bráni niečomu, čo od nej chce aj členské štáty, aj parlament, aj členské štáty. Máme rokovanie v decembri na rade Envy a tam sa tiež o tomto probléme hovorilo a veľká väčšina členských štátov sa priklonila k tomu, že by komisia mala sa zachovať inak. A bojím sa trochu, že komisia teraz zostáva sama. Eh, v celom tomto probléme a neviem prečo. My sa tu celý čas rozprávame o u všetkých alebo pri všetkých legislatívnych textoch, ktoré sme tu mali, že e, táto environmentálna značka je istý e, podporný nástroj, ktorý e, podporuje tú závaznú, záväznú legislatívu a že môžeme prispieť k tomu, aby sa znižoval dopad na e, správanie e, ľudí a spotrebiteľov. Teda sú to členské štáty, sú to spotrebitelia, chce to Európsky parlament, ale e, nemáme to rozhodnutie. Takže pýtam sa, prečo komisia takto to vyhodnotila, že bude postupovať teda takýmto spôsobom to poprvé a potom po druhé, či si môžeme vypočuť konkrétny, alebo či môžeme počuť konkrétny e, dátum. Vy ste v roku 2015 predložili Európskemu e, parlamentu správu o vykonávaní e, tej ekoznačky alebo environmentálnej značky. Potom v roku 2016 ste mali predložiť vyhodnotenie, to sa nestalo. Teraz diskusia e, prebehla na rade, na rade Envy a stále sa dostávame k tomu, že všetci to chceme, už dva roky všetci o tom diskutujeme, v každom legislatívnom texte sa o to opierame a aj tak to stále neexistuje. Čiže prosím vás, povedzte nám datum, ale konkrétne datum, reálne datum, nie iba nejaký slub, ktorý potom sa nesplní. Ďakujem. So uh, now I will uh, go to the commission. Ďalej komisia, nech sa páči. A záver. Ďakujem pekne. Áno, trvá to trochu dlhšie, než sme e, chceli alebo si predstavovali, ale naozaj teraz je to, už e, v tej konečnej fáze, to na politickej úrovni a tam chceme si naformulovať isté závery, čo s týmto chceme dosiahnuť na politickej úrovni a dúfam, že práve toto politické rozhodnutie zo strany kolegia bude čoskoro, dúfam, čoskoro naozaj aj prijaté. Áno, je pravda, že rada hovorí, že nástroje sú úspešné, ale myslím, že možno e, sme si všimli, že viacerí nástroj, ministri e, vystúpili v prospech obidvoch nástrojov, e, obidvoch, pri, e, v prospech obidvoch nástrojov, ale potom ako je možné, že v prípade EMASu sa to tak málo používa a, a takisto aj pokiaľ ide o, to, ako environmentálne, o tú environmentálnu značku. A prečo sú tak málo úspešné nástroje? Pokiaľ je to tak, to je otázka, na ktorú treba o, úprimne zodpovedať. Máme 20 miliónov firiem v Európe a máme iba 4 tisíc registrácií v prípade MLS-u. Ako je to možné? Je, je možné hovoriť o nejakom úspechu? Asi nie. Ak by to mal byť úspech, tak asi e, potrebujeme zabezpečiť, aby aspoň ja neviem, 10-20% firiem alebo tých najlepších produktov bolo zaregistrovaných v jednej alebo druhej schéme. Potom môžeme hovoriť o nejakom úspechu. Takže treba sa pozrieť a úprimne, poctivo na to, čo sa reálne deje prečo je to tak, že e, táto značka nie je taká úspešná, ako sme si predstavovali a čo, spraviť, e, čo môžeme spraviť pre ňu, aby bola úspešnejšia. Máme isté myšlienky, ktoré budú vychádzať e, z záverov toho tzv. fitness checku. Napríklad je tu jedna myšlienka. Použiť schému EMAS ako nástroj pre E, reguláciu v prípade spoločnosti. Čiže napríklad, ak ste registrovaní pod EMASom, znamená to, že splňate veľmi prísne e, regulačné požiadavky a teda e, v tej správe e, to uvedete, niekto to verifikuje a potom ste zaregistrovaní, teda tá správa je zaregistrovaná. Pokiaľ to spravíte, tak možno dostanete výnimku z iných nejakých povinností poskytovania environmentálnych údajov. Čiže to je istá stimulácia a bola by pre firmy registrovať sa do tohto systému EMAS. A máme už príklady v niektorých členských štátoch, štátoch, ktoré to robia nie je ich veľa, ale existujú a tam, kde sa to robí, tak tým registráciám aj dochádza. Dokonca to robia niekde aj regióny. A keď to robia, tak vtedy to funguje. Čiže to je konkrétny praktický príklad, ktorý by sme my chceli replikovať aj inde a povedať ostatným, e, pozrite sa, takúto možnosť tu máte, mohli by ste ju využiť a e, takto vám to prakticky pomôže. A v konečnom dôsledku to bude na prospech aj firiem, aj životného prostredia. ten fitness check nebude dokonalé riešenie. Tie e, nariadenia už existujú, tie predpisy existujú, máme isté kritéria, máme desiatky kritérií, pokiaľ je o produkty, máme tu desiatky e, kritérií v prípade EMASu a pokiaľ firmy a verejné správy to chcú využívať, už to majú k dispozícii. Takže fitness check to nie je, alebo teda to, že fitness check tu doteraz nebol, to neznamená, že e, firmy alebo verejná správa tieto nástroje nemôžu bez neho využívať. My fitness check chceme využiť na to, aby sme vylepšili ten systém a aby sme tú situáciu, ktorá naozaj podľa nás neuspokojivá, zmenili. Čo sa týka možného zmetku, toho environmentálneho označovania sú naozaj mnohé rôzne informácie, ktoré sa týka rôznych produktov. To je tiež jeden dôležitých bodov, ale nejde o ten objem informácií k jednému konkrétnemu produktu, ide skôr o to, že sú rôzne označenia, existuje ich naozaj veľmi veľa a ľudia sa do toho už nevyznajú. E, spotrebitelia sú zmetení. Myslím, že globálne by sme narátali 500 až 1000 takýchto rôznych označení a tvrdení, ktoré nevždy sú dobre verifikované alebo overované zo strany orgánov a to samozrejme metie spotrebiteľa a ničí to alebo znižuje to dôveru e, voči takýmto tvrdeniam. A ja si myslím, alebo my si myslíme, že takéto environmentálne značky ten problém môžu vyriešiť, ale iba vtedy, pokiaľ tú environmentálnu značku aj ľudia reálne využívajú a vidíme ju na mnohých produktoch a nie iba na pár, ako to vidíme dnes. Dnes máme 39 tisíc e, produktov, ktoré majú toto eko alebo environmentálne označenie a je ich dokopy viac ako milión. Čiže to je veľmi málo. Čiže treba byť úprimný, treba nachádzať dobré riešenia. A práve preto nám to trvá dlhšie, než možno pôvodne sme očakávali. Ale chceli by sme to nastaviť správne, pretože tieto nástroje majú naozaj veľký potenciál, pokiaľ sú správne e, propagované a pokiaľ sa využívajú na správne účely. A práve obehové, eh, obehové hospodárstvo je takýto dobrý a správny účel. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Posledný bod na dnešnom programe je výmena názorov z z ECDC o súčasnej situácii týkajúce sa prepuknutia vírusu Zika a je následkov na EÚ. Takže nech sa páči, pani doktorka eh, Ramo, ďakujem veľmi pekne. Eh, dobrý deň, kolegovia. Teší nás, že tu môžeme eh, byť a prezentovať našu prácu, pokiaľ ide o vírus Zika. Samozrejme, táto choroba nie je nová, bola monitorovaná zo strany ECDC už e, od roku 2009, odkedy e, došlo k prepuknutiu vírusu, ví, e, vírusu Zika v Južnej Amerike v roku 2015. My sme tú situáciu monitorovali najmä od novembra 2015, keď ministerstvo zdravotníctva v Brazílii vyhlásilo núdzový stav v oblasti zdravotníctva v súvislosti s veľkým počtom detí, ktoré sa rodia s, e, s makrocefaliou a E, takisto e, dochádzalo aj k malformáciám e, na plodoch a narodených deťoch v rokoch 2014 a 2015 a toto išlo spolu, alebo ruka v ruke práve s vírusom a ECDC a jeho prepuknutí. My sme uverejnili potom správu na tému Zika a takisto aj v regióne Francúzska Polynézia sme uverejnili informácie o tomto eh, prepuknutí a eh, potom aj ďalšiu eh, správu o možnej súvislosti s tou makrocefaliou. A potom 1. februára 2016 sa to zdravotnícká organizácia vyhlásila tú situáciu na celosvetovej úrovni v súvislosti s neurologickými chorobami v niektorých oblastiach, ktoré boli ktoré týkali niektorých regionov, e, kde Zika bola e, prítomná. Zvýšili sme takisto úroveň verejného ohrozenia, tak aby e, sa o tomto vlastne lepšie informovalo našich občanov, naše členské štáty aj médiá. Takisto sme mali otvorené komunikačné linky s našimi kľúčovými partnermi na celom svete, napríklad Svetová zdravotnícka, Svetová zdravotnícka organizácia, takisto Panamská zdravotnícka, Panamerická e, zdravotnícka organizácia a tak ďalej. A niekoľko týždňov e, náš zamestnanec ECDC pracoval na ekvivalentnom americkom centre tak, aby všetky signály boli zladené. A pripravenosť, pokiaľ ide o vírus Zika v Európe, tie obsahovali e, zladené plány, pokiaľ ide o prepuknutie súvisiace e, s e, ušipnutím e, komárom, posilnenie intersektorálnej spolupráce, podpora zaangažovania komunity, pokiaľ ide o kontrolu vírusu Zika prenašaného komármi a takisto posilnenie kontroly komárov. A potom novembri minulého roka bolo vyhlásené e, zo strany rejiteľa Svetovej zdravotníckej organizácie ukončenie takéto núdzovej situácie, pokiaľ ide o ziku na celej e, alebo celosvetovej úrovni. My naďalej monitorujeme situáciu, podporujeme jednotlivé členské štáty v ich snahách. Zatiaľ e, bolo vykonané 10 rýchlych vyhodnotení rizika, ktoré boli uvedené do apríla 2017, čiže to bolo teraz pred pár týždňami a viaceré epidemiologické aktualizácie, konkrétne boli 4. Znamená to, že hryz, hrozby e, infekčných e, chorôb z iných e, krajín, samozrejme, tie sa môžu dostať v súčasnosti aj do Európy. Hovoríme o dôležitosti medzinárodnej a európskej spolupráci. Teraz posuniem mikrofón Evi ktorý je riaditeľom vektorových e, chorôb e, v rámci ECDC a on vám bude hovoriť práve o najnovšej situácii a o e, možných rizikách pre Európu. Ďakujem pekne, ďakujem za tú možnosť informovať vás o tejto aktuálnej situácii. Pokiaľ ide o, o vírus Zika, to nie je nová choroba, je to záležitosť, ktorú sme poznali predtým z Afriky, z Ázie, ale väčšinou to bola eh, choroba, ktorá mala relatívne eh, mierny eh, priebeh, výražky a nebolo to až také dramatické ako v súčasnosti. A pokiaľ ide o tieto vektorové choroby, sú symptomatické v tom zmysle, že súčasňujú sa aj na prenašanie choroby cez komarov. Ale potom bola tá vec, ktorá sa stala vo francúzskej Polynézii, ako spomínala kolegyňa, potom v severovýchodnej Brazílii a potom sa to rozšírilo aj inde v rámci Južnej Ameriky. Tam vlastne bolo identifikovaných viacero fóriem v roku 2015, ale ne, nebolo vytvorené prepojenie najprv na vírus Zika, čiže bol tam ten neuroimunný syndrom e, Gina Barros, e, to bol e, syndrom, ktorý bol najprv nahlásený vo francúzskej e, Polynézii 2013-2014 a potom takisto neskôr aj v Latinskej Ameriky a takisto boli niektoré prípady aj v Ázii neskôr. Ale tie hlavné hrozby boli, bol ten kongenitálny syndrom Ziki, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v novembri 2015 OS eh, Brazil, eh, Pernambuco a niektorých ďalších, eh, teda v severozápadnej Brazílii, v štáte Pernambuco a niektorých ďalších štátoch, tak pardon. A e, potom došlo k celosvetovej mobilizácii, pokiaľ ide o boj s týmito rizikami. A hlavná vec, ktorá tam bola vykonaná, je tá, že pokiaľ dochádza k takémuto e, prepuknutiu e, vírusu e, Zika, tak je tam e, veľké navýšenie percent detí, ktoré sa narodia s takouto makrocefaliou alebo s iným podobným neurologickým syndromom, čiže to je dôležitá vec. Ale potom druhá vec je, že sú to, sú to ďalšie výzvy, pretože e, sú tam problémy súvisiace s identifikáciou a diagnostifikáciou, diagnostikáciou v laboratóriách tejto choroby. A potom je tam istá obava, že táto choroba môže byť aj e, polanou cestou šírená a e, bola iba jedna správa v tomto smysle v roku 2011, potom niektoré ďalšie v neskorších rokoch, pokiaľ ide o Európu a aj takisto Latinskú Ameriku, alebo teda Ameriku ako takú. A e, to všetko prebehlo E, v rámci troch e, týždňov potom, ako sa objavili symptómy u muža, väčšinou ten nás bol z muža na ženu. A e, bolo pozoruhodné takisto, že ten vírus mohol byť identifikovaný v spermiach až 3 týždne po tom, ako začali symptómy, ale takisto ten genom bol detekovaný viac ako 6 mesiacov neskôr. Čo to teda v praxi znamená? Znamená to, že je tam riziko pohľadného prenosu aj 6 mesiacov potom, ako začne sa choroba e, prejavovať. To je, povedzme, s otáznikom, tomu sme sa e, museli ešte venovať. Ale čo je naozaj dôležité, preventívne opatrenie, opatrenia, pokiaľ je tieto nové rizika, to bola najmä ochrana e, plodu a ochrana žien, ktoré boli tehotné alebo chceli otehotneť. A jediný spôsob, ako to dosiahnuť, bol E, bolo uplatňovanie pravidel bezpečného e, polovného styku a to boli opatrenia, ktoré boli navrhnuté v prípade 6 mesiacov teda mhm. u žien a 8 týždňov pre ženy v Európe. Toto bolo takisto v súlade s tým, čo sa robilo v Amerike v tejto veci a takisto aj v parov mhm. e, s Svetovou zdravotníckou organizáciou. Pokiaľ ide súčasnú epidemiológiu? Yes. Áno tak v súčasnosti Zika a epidémia Zika e, klesá. Keď sa pozriete na tento graf v Kolumbii, e, tak e, od 1. januára bolo len 300 podozrivých prípadov a 12 potvrdených prípadov aj v karibskej oblasti Martinik, Guadeloupe. Nie sú žiadne nové e, prípady v posledných troch prípadoch. V Argentíne len pár prípadov sa vyskytlo vo februári. V Afrike e, sporadické prípady, napríklad v Angole, aj, tak, aj takisto aj v Ázii, e, Singapur, Tajland, Tajsko, Filipíny, sporadické prípady a žiadne nové prípady, takže skutočne nastal pokles Eh, od doby, eh, kedy došlo k vyputnutiu. Nevieme, čo eh, samozrejme opäť nastane v Južnej Amerike a v Karibskej oblasti po začatí teda obdobia zvýšeného výskytu komárov, ale uvidíme, či to bude ako minulý rok. Ale my teda žiadame, aby cestovatelia, ktorí sa vyskytujú v postihnutých oblastiach takisto poskytovali e, informácie, pokiaľ ide o e, možnosť výskytu rizika tohto vírusu v Európe. A tu máme mapu, samozrejme, jedného z vektorov, ktoré môžu v podstate e, prinášať, spôsobovať vírus Zika, Aedes alebo Pictus, tento komár, ktorý sa vyskytuje v Európe v Stredomorí. A E, bolo nahlásených 200 pri 2000 prípadov a z toho tisíc práve bolo spájaných s prítomnosťou tohto e, e, komára od júla do októbra, keď je tento komár aktívny. Takže tu samozrejme ide aj o to, že musia byť dobre klimatické podmienky na prenos, pokiaľ ide o E, lokálny prenos. No a teraz, e, e, pokiaľ ide o nebezpečenstva pre cestovateľov, my v rámci ECDC sme navrhli klasifikáciu prenosu vírusu na základe informácií z celého sveta a navrhujeme kategorizáciu tohto typu na základe prenosu od roku 2015, keď sa vírus dostal do Ameriky severnej a južnej. A potom tu máme uh, tie žlté časti, kde boli predtým zaznamenané prípady prenosu vírusu Zika a potom šedé oblasti, kde sú niektoré potenciálne oblasti pre šírenie vírusu Zika, ale zatiaľ ešte nemáme o tom informácie. A potom svetlo žiadej oblasti, tam e, je teda e, prítomnosť e, toho komára, ktorý prenáša aj horúčku deng alebo žltú zimnicu, ktorý môže potenciálne prenášať aj tento vírus. Takže to sú, okrem toho máme regionálne mapy, ktoré prezentujú aj, eh, aj, ktoré prezentujú túto klasifikáciu a tu napríklad vidíte eh, prípad Ázie, tu máme len veľmi sporadické prípady, kde bol ale už vírus predtým prítomný a v karibskej oblasti napríklad môžete takisto tu, áno, E, máme vyznačené tie miesta, ktorých sa to týka. Takže pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu a príslušné opatrenia, čo môžeme urobiť na prevenciu takéhoto typu choroby? Neexistuje žiadna liečba pre túto chorobu, žiadna možnosť e, v podstate predchádzať e, prenosu na e, plod, e, takže je možné v podstate e, používať len individuálne ochranné opatrenia, repelenty a oblečenia, ale viete, aké je ťažké toto dodržiavať v tropických oblastiach napríklad. No a takisto pokiaľ ide o prevenciu s pohľadným prenosom, tam v podstate je inou možnosťou bezpečný sex a antikoncepcia. Takže toto sa navrhuje, ale toto nie je dlhodobo udržateľné, takže pokiaľ ide o kontrolu, a, treba riešiť aj e, samotné e, komáre, e, pretože tieto komár, tento komár je prítomný v mnohých oblastiach a regiónoch. Nie je to jednoduché dostať pod kontrolu tento druh komára a napríklad používanie biocídov E, je jedna z možností, ale zároveň sa treba zamerať aj na aktivitu miestnych komunít a samozrejme e, takisto aj z environmentálneho hľadiska treba znižiť e, um, počet tých oblastí, kde sa dobre darí týmto populáciám. Pokiaľ ide populáciám týchto, týchto komárov, pokiaľ ide o vakcínu, tá sa pripravuje, ale počíta sa s ňou až v roku 2020 je aspoň 12 e, e, kandidátov na vakcínu, je niekoľko projektov v Európskej únii, ktoré sa zaoberajú vývojom e, tejto vakcíny, ale bohužiaľ je to zložité a, a, a skutočne a, tie snahy vyvinúť vakcínu začali až na konci toho, toho vypuknutia tejto epidémie. Takže ja by som povedal na záver, že že Zika je choroba, ktorá sa vyskytuje v nových oblastiach a vyžaduje si medzinárodnú kontrolu. Táto e, choroba e, je e, prenášaná invazívnymi komármi a toto zvyšuje obavy, pokiaľ ide o práve obmedzené možnosti na kontrolu populácií týchto komárov. Je preto dôležité čo najrychlejšie pochopiť eh, význam eh, tejto choroby a mať dobré nástroje na včasnú detekciu týchto patogénov a mm, treba mm, mať dobrú koordináciu medzi štátmi, členskými štátmi, medzinárodnými agentúrami na vhodnú podporu a eh, takisto aj spoločné využívanie údajov medzi krajinami, aby sa dobre vyhodnotovala situácia a to teda e, podľa e, potrieb. Takže ide o to, aby sme sa e, zamerali na dohľad a na pripravenosť. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz pani Konečná, kontaktná osoba pre ECDC. Máte slovo. Ďakujem pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. V prvom rade dovolte, aby som vám poďakovala za vynikajúcu prácu e, agentúry ECDC v tejto oblasti. A ja sa domnievam, že e, e, tieto reakcie môžu a takisto aj táto expertíza a pomoc je absolútne nevyhnutná pre európskych občanov. Ako sa ukázalo, e, tieto posledné situácie nám ukázali, že súčasná spolupráca e, člen, e, príslušných orgánov členských štátov pod zaštitou ECDC je niečo, čo treba prehlbovať a je v našom bytostnom záujme, aby sme mali silné, silné a schopné ECDC. Podľa môjho názoru by mohla do budúcna zohrávať táto organizácia by mohla do budúcnosti zohrávať významnú rolu aj vakcína, ktorá je v podstate stále kľúčovým riešením v takomto e, e, v podstate kľúčovým riešením v takomto prípade, lebo len koordinovaný postup nás môže ochrániť pred týmto smrteľným nebezpečenstvom. Ukázala to aj Edoma, Ebola, napríklad e, teda výskytu eboli, ehm, ktorú by ne, ktorý by nebolo možné riešiť, keby sa nevychádzalo e, zo skúseností, ktoré e, sa nazbierali v prípade riešenia predchádzajúcich ochorení. Takže dúfam, že aj touto cestou sa budeme oberať a Európsky parlament to bude podporovať. E, vírus Zika ukázal, že môžeme byť zasiahnutí aj na európskom území, ale že aj na území Európy máme odborníkov a orgány, ktorí sa s tým vedia vyrovnať. A toto je podľa mňa niečo, čo by sme si samozrejme nikdy neželali, aby sa zopakovalo, ale je veľmi dobré, že, máme, že vieme, že máme niekoho, na koho sa môžeme spolahnúť a myslím si, že tá že agentúra ECDC skutočne e, obstála v tejto skúške. Ďakujem spolupracovníkom a koordinátorom, ktorí sa e, počas e, e, výskytu a e, vypuknutia epidémie vírusu Zika skutočne každodenne stretávali, koordinovali činnosť a boli veľmi veľkou podporou pre všetky členské štáty. Takže poučme sa, nájdime ešte možno rýchlejšie mechanizmy, ako to robiť, ako uľahčiť cestu odborníkom k tomu, aby mohli konať a som ale v každom prípade veľmi rada, že na európskom území máme takúto agentúru a takých odborníkov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz, teraz pán Donano. Merci, madame la présidente. Merci. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj zástupcom agentúry ECDC za ich prezentáciu o rizikách, e, ktoré predstavuje vírus Zika. Riziko pre Európu nie je zanedbateľné, a to nie len z dôvodu e, cestovania do rizikových zón, ale tiež e, v prípade niektorých e, regiónov zámorskej povahy. Medzinárodná zdravotnícka organizácia oznámila, že Polynézia a Francúzska je v tretej kategórii. Na iných územiach, napríklad Francúzska Guinea, Martinika, Guadeloupe, tu tiež je miera seropozitívnych z 0,82 na um, úrovni roka 2016 zvyšila na konkrétne ostrove Martinik. Chcem sa opýtať, či máte v pláne nejaké systémové očkovanie vzhľadom na uh, tento nárast výskytu. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pani Dali. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsedajúca. V poslednej dobe som E, sa oboznámila s globálnou iniciatívou na boj proti e, tomto e, Komárovi a s iniciatívami vedeckej komunity aj občanov na boj a lepšie pochopenie správania samoz týchto komárov cieľom samozrejme lepšie e, riešiť prípady výskytu a pomáhať občanom riešiť e, a riadiť e, príslušné rizika. A chcela som sa spýtať ECDC, či, si, či takisto poznajú a vedia o tejto iniciatíve a aké majú názory na aktivity občanov a vedeckej komunity na boj proti tomuto druhu komára a e, vírusu e, Zika a ako by sme mohli podporovať e, tieto programy, kde sa zapájajú občania a veci s cieľom sledovať výskyt tejto choroby a bojovať proti nej. Ďakujem vám. A pán Hosling. Ja, vielen Dank für die Darlegung der aktuellen Situation. Ďakujem pekne za slovo um, popísate situáciu. Um, ja sa chcem opýtať, či keďže sa to téma stiahla trošku sidulkou um, no mi znamená to, že um, nastala nejaká pauza, alebo sa naozaj aj prejavy ochorenia zmiernili, aj jeho výskyt. V skutočnosti um, nejde o nejaké totiž um, bezrizikové um, ochorenie. Tiež sa chcem opýtať, či E, sa dá skonštatovať, že sme zredukovali tento problém na e, relatívne nízku úroveň, alebo musíme vychádzať z toho, že pri ďalšej epidémii sa prejavia aj zmeny. Dajme tomu v druhu komarov. Ja musím upozorniť, že nesmieme teraz byť e, nejaký spokojný s tým, že problém už nie je až taký závažný. Máme ešte všetci pred očami um, a fotografie, ktoré sa objavili najmä z Brazílie po vypuknutí vy Rusu e, nasadzovali sa chemické látky podľa čo tento vírus. Vy ste tvrdili, že to nepomohlo, pretože veľké časti aj tých tigrových komárov sú už odolné voči pesticidom aj biocidom. Teda musíme e, sa rozhodne snažiť nepodporovať takéto opatrenia, ani ich vôbec nezvažovať ako možnosť, pretože pri každom nasadení biocidov sa v podstate ešte zvyšuje riziko eh, odolnosti. Eh, taktiež sme v našom uznesení vtedy uviedli, že chceme podporovať krajiny, ktoré sú najčastejšie postihnuté. Chcem sa opýtať, čo konkrétne komisia už robila v snahe podporiť tieto krajiny a tiež eh, ako sa um, intenzívne angažujeme vo vyvíjaní očkovacích látok. Toto je totiž jediná možnosť, ako tento vírus v budúcnosti vôbec eh, môcť potlačiť. Ďakujem. Ďakujem vám. A ja, sa, eh, ja teraz opäť eh, dám slovo pani Hamon. Thank you for... Áno, ďakujem za otázky a začnem odpovediami a potom kolega bude pokračovať. V prvom rade chcem poďakovať za ocenenie našej práce. Je pre nás veľmi dôležité E, aby to, čo robíme, bolo užitočné, aby to bolo vnímané ako užitočné, aby sa to skutočne využívalo na konkrétne opatrenia v jednotlivých krajinách. Ja sa chcem teraz e, zamerať na otázku ohľadom odporúčaní pre testovanie e, v prípade darcovstva krvi Samozrejme, my by sme odporúčali takéto testovanie, ale toto nechám ešte na Evi, aby e, o tom viac povedala, pokiaľ ide o podporu pre organizácie. Bohužiaľ, alebo ako to povedať pre nás možno na nešťastie, my môžeme podporovať len e, po tom, ako prebehne verejné obstarávanie. Pre nás teda nie je možné priamo podporovať eh, tieto organizácie dokonca a aj napriek tomu, eh, ak robia užitočnú prácu, ale aby sme im mohli dať peniaze, tak musíme mať eh, skutočne výzvu na predkladanie ponúk a potom si preberúť súťaž. Takže teraz dám slovo Evi. Áno, ja Pôjdem teda krok po kroku, pokiaľ ide o látky ľudského pôvodu. Už tam e, je skutočná obava ohľadom potenciálneho prenosu vírusu Zika prostredníctvom krvi a to už sa preukázalo vo francúzskej Polynézii v rokoch 2013 a 2014 e, a už e, sa tam implementuje testovanie krvi, tam už je príslušná politika a a, a okrem toho v niektorých zamorských teritoriách alebo krajinách sa ako Martinik, e, Guadeloupe e, a podobne e, sa to začalo aplikovať počas vypuknutia epidémie. Dôležité je, že je potrebná spoločná politika na úrovni Európskej únie. Teraz sa revidujú usmernenia ohľadom Zika a súvisiacich chorob, chorob pardon, a e, takisto e, ide o e, jasné odporúčania v prípade, pre prípad vypuknutia epidémií. Takže tu teda tá otázka, či testovať alebo nie, to závisí od miery a výskytu prenosu a prebieha, ako som povedal, revízia. Tedy tie výsledky budú v na, dispozícii v nasledujúcich mesiacoch. No a pokiaľ ide o zahrnutie verejnosti alebo zapojenie verejnosti, pokiaľ, v prípade dohľadu nad komármi, to už e, samozrejme v ECDC zvažujeme. Máme, sieť, e, e, máme sieť entomológov, ktorí vytvárajú mapy výskytu a rozdelenia rôznych vektorov, mm, samozrejme nielen komárov, ale napríklad aj e, kliešťov a podobne. A tu sa teda mapuje výskyt e, e, vírusu Zika, kde sú pritom, v oblastiach, kde sú prítomné komáre, príslušné komáre my sme pôvodne nevedeli, že e, tento komár bol takým spolahlivým vektorom pre posúdenie výskytu e, Ziky, ale potom sa v laboratórnych e, výskumoch overilo, že je to skutočne dobrý vektor. A to neplatí pre všetky ostatné choroby, ako napríklad horúčka dengue a podobne. Takže táto sieť entomológov pomohla rôznym krajinám e, v zvyšovaní povedomia o jednotlivých iniciatívach a projektoch e, a e, táto sieť vydáva určité signály, ktoré vedú k tomu, že sa dôkladne potom sleduje výskyt konkrétnych komárov. Dôležité je nekontrolovať to len raz, ale E, skutočne e, si overovať, či ten komár sa vyskytuje niekoľko rokov po sebe stabilne v konkrétnom regióne. Takže to, takže to nie je žiadna jednorazová aktivita, ale musí byť e, systematická. A my využívame teda tento typ iniciatív ale robí sa to e, prostredníctvom rôznych e, sietí entomológov. Nerobí sa to priamo na úrovni ECDC. Pokiaľ ide o to, e, aké sú naše obavy ohľadom dopadu choroby e, spôsobené vírusom, chorob, e, alebo ohľadu dopadu, ohľadom dopadu vírusu Zika na niektoré miestne komunity, tam máme veľké obavy, najmä v Brazílii, v niektorých oblastiach Afriky, je veľmi, sú veľmi, e, sú však pomerne malé náznaky toho, že by sa niečo dialo v tejto oblasti. A pokiaľ ide o spôsoby prenosu, typické spôsoby prenosu. Tu treba si napríklad uvedomiť, aká je situácia aj v oblasti prenosu zlutej horúčky v Brazílii. Tam, sa, tam ten výskyt už sa v podstate približil na 40 e, kilometrov k e, Rio de Janeiro a e, e s tým samozrejme súvisí aj zvýšená aktivita v oblasti vakcín a podobne, čo predtým nebolo. Takže my musíme e, skutočne vykonávať e, dôsledný dohľad, aby sme boli schopní poskytnúť e, primerané informácie na účinný boj proti takýmto epidémiám. No a pokiaľ ide o používanie chemikálií napríklad na boj proti komárom, to je veľmi problematické. Treba používať alternatívne metódy. Samozrejme, vedecký výskum na tom pracuje. Je dôležité zamerať sa na globálny plán e, kontroly e, vektoru a vektorov, e, ktorý by sa mal zaviesť do postihnutých krajín a samozrejme to aj v spolupráci s organizáciami, ktoré sú činné priamo na mieste. Je to niečo podobné ako v prípade Rubeoli. A napríklad Európska únia takisto poskytla podporu na vývoj e, príslušnej vakcíny. Ďakujem vám. Ďakujem všetkým za e, túto rozpravu. Hm, toto bol posledný bod dnešného programu a uvidíme sa opäť o tretej. Ďakujem vám.